So, good morning, ladies and gentlemen. Mr. Dobré ráno, dámy a páni. Pán Buzek má ďalšiu inú dôležitú úlohu a príde trocha neskôr, takže ma požiadal, aby som ho zastúpil, kým nepríde. Dovolte, aby som otvoril naše dopoludnejšie rokovanie výboru ITRE a prvým bodom programu je prijatie e, programu. Máte to tak uvedené. A chcem vám povedať, že položky 12 a 13 sú vymenené v poradí. Inak nemáme žiadnu zmenu. Máte nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Takže týmto považujem e, program za prijatý. Ďalšou témou je schválenie zápisnice z posledného rokovania. Tie sú tiež vo, vaše, vo vašej zložke. Máte nejaké pripomienky k tomuto? Máte pripomienky k týmto zápisniciam z posledných rokovaní? Zdá sa, že nie, takže sú schválené. Dnešná téma, dámy a páni, je o Európskej energetickej únii a ceste k nej. A môžem požiadať spravodajcu Mareka Nováčeka z skupiny ECR, aby prezentoval tieto výsledky a potom budú hovoriť tieňoví spravodajci a po nich <clears throat> ďalší. Takže dávam slovo pánovi Bačkovi. Dovol... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja prejdem do svojho jazyku. Ďakujem pekne. Pre všetkým by som sa chcel veľmi poďakovať a takisto zablahožovať komisii, ktorá pripravila riešenia pre energetickú úniu, ktorá by sa mala stať podstatným prvkom našich prác, pokiaľ ide o energetickú nezávislosť Ďalej v otázke riešení zásobovania energiami na vnútornom trhu a spolupráce na vnútornom trhu a predovšetkým bezpečnosti občanov z hľadiska bezpečnosti dodávok energií. Na začiatku by som chcel uviesť, že správa bola pripravená a je prakticky pokračovaním už existujúcich správ, ako napríklad tretí energetický balíček alebo nariadenie, ktoré sa týka e, so plynu v súlade s horizontom 2020 a v tomto smere budeme sa vyvíjať aj, budeme postupovať aj my. Takže čo je teda jasné? Na začiatku treba uviezť, že Európska únia dováza 66 zemného plynu, 90 e, surovej ropy, čo predstavuje takmer, takmer 1 miliardu eur denne. To na zásoby, na, na dodávky energii. Čiže to je najväčší náklad, ktorý znáša Európska únia. Čiže to je najväčší trh s energiami na svete. A tým to pred nás skladie nezvyčajné výzvy. Mnoho krajín v Európskej únii závisí naozaj výrazne od e, zásob z východu, predovšetkým plynu, teda zemného plynu z Ruska. Niektoré iné krajiny sú do veľkej miery závislé od krajín Severnej Afriky. Hovorím o tom o kontek- v kontexte nestabilných zdrojov a tiež hľadania riešení, ktoré by stabilizovali dodávky energii do Európskej únie a by určitým spôsobom nivelizovali alebo zrovnovážili e, rôzne problémy na trhu. Pokiaľ ide o ceny energii v porovnaní s inými krajinami sú značne vyššie. Predovšetkým pokiaľ ide o Spojené štáty, Európska únia má dvakrát vyššie ceny energii, Podobne aj je to v prípade Číny alebo aj Indie. A v kontexte zemného plynu, ceny plynu v Európskej únii sú vyššie od amerických e, od dvoch, od až 4 krát. a tá cena môže byť ešte v niektorých prípadoch aj oveľa vyššia. Závisí od toho, že či sú tam ešte nejaké ďalšie závislosti, alebo či existuje závislosť iba na jednom dodávateľovi. Tiež treba uvieť, že ceny elektrickej energie pre domácnosti e, v Európskej únii v rokoch 2012 až 2013 e, stúpli e, takmer o 5 A pre všetkým stratégia, o ktorej budeme dnes hovoriť a ktorú chceme prijať, tá sa musí vysporiadať eh, aj s um, podmienkami v zmluve a tam sa takisto hovorí aj o tom, že je treba eh, hľadať energetické riešenie v eh, rámci suverených rozhodnutí členských štátov a to je vlastne princíp, ktorý je vodiaci pristým a musíme sa ho toho držať. Čiže ako by mala Európska únia vlastne tvoriť, alebo ako, ako by mali byť tie podmienky pre e, túto otázku. Čiže predovšetkým Európska únia musí zabezpečiť diverzifikáciu zásob e, energií, ale pokiaľ ide o náš trh, tak musíme e, rozvíjať aj našich partnerstva s partnermi, tak v oblasti energetickej, elektrickej energie, ako aj v zemnom plyne. E, to je oblasť, ktorej nebolo dostatočne veľa investícií, čiže keď chceme vyrovnať tie rozdiely, tak e, musí sa to opierať predovšetkým o, na, na rozvoji cezhraničných sietí plynovodov, ropovodov. A treba k tomu príslušné riešenia, príslušné smernice a legislatívu. Teraz e, tu Európska únia by sa snažila, úlohou teda je tu e, koordinovať otázky, čiže tu sú, musia tu byť riešenia, ktoré budú akceptované, ale zároveň musí zabezpečovať e, možnosť e, činnosti e, členského štátu v prípade nejakej krízy alebo v prípade nejakých havarijných situácií. Toto je oblasť, ktorá sa týka predovšetkým infraštruktúry rozvoju v e, oblasti cezhraničných e, prepojení. Ďalšia otázka, alebo ďalšia oblasť je otázka negociácií, to znamená, že e, zmluvy, do ktorých vstupujú členské štáty Európskej únie a tie predstavujú veľkú medzeru z hľadiska vytvárania, hľadania riešení a eliminácie rôznych nevhodných um, klauzul, ktoré využívajú aj tretie krajiny a najmä v tom prípade, pokiaľ je to monopolný dodávateľ. Takže tu by komisia mala byť mimoriadne kreatívna, to znamená podporovať tie krajiny, ktoré chcú dobrovoľne pristúpiť eh, do negociácií o energetických dohodách. Samozrejme, že to musí byť všetko v súlande s predpismi pre vnútorný trh, ako aj s e, pravidlami VTO. Tu hovorím osobitne o zabezpečení, zachovaní, zachovaní utajenia citlivých informácií, ktoré e, pretože toto je oblasť, e, ktorý by sme nemuseli riešiť, takže celá, celý, celá tá tento negociačný balík by mala pripraviť Európska komisia. Toto sa samozrejme aj týka e, transparentnosti dohôd, vytvorenie jasných e, riešení, ktoré sa budú môcť realizovať. A to je vlastne predstavuje podiel komisie pri procese negociácií aby boli určitým sprostredkovateľom pre tie členské štáty, ktoré chcú vstupovať do takýchto zmluv. To znamená, že to je celý zoznam rôznych riešení a rôznych ustanovení, ktoré sa budú musieť dostať do tých zmluv, a ktoré budú chrániť členské štáty pred rôznymi e, nekalými praktikami, ale je treba vlastne tie zmluvy do určitej miery zjednotiť, pretože zatiaľ nie sú e, jednotné a stále sú vlastne individuálnymi zmluvami členských štátov. Isté bolo by dobre, keby boli zunifikované, ak bude takáto ochota zo strany členských štátov. Takže ešte raz by som chcel pripomenúť aj tie citlivé údaje, ktoré nemôžu byť publikované, ale celé všetko to, čo súvisí so zmluvami, vyjednávanie i charakter tých zmluv, pole pôsobnosti či rozsah pôsobnosti zmluv, to všetko musí byť publikované, musí to byť aj k dispozícii na internete verejnosti, tak aby si sme vytvorili priestor transparentných riešení, a tiež, aby sa bolo rovnaké zaobchádzanie platené pre všetky členské štáty. Takže toto by bol ďalší prvok. A ďalší prvok je diverzifikácia, ktorá by mala nastať, pokiaľ ide o dodávky alebo pokiaľ ide o zdroje energie tu táto prijatá zásada sa opiera o to, čo sa teraz používa v Spojených štátoch. My sme krajiny, ktoré si konkurujú a my konkurujeme si so Spojenými štátmi a ako by sme chceli dobehnúť životnú úroveň e, Spojených štátoch takýmito riešeniami. A tieto riešenia, ktoré boli prijaté, e, sa uberajú smerom nediskriminácie a ešte raz opakujem, že nebudeme diskriminovať žiadne zdroje energii. To musí byť energetický um, Bali, ktorý bude obsahovať konvenčné, nekonvenčné zdroje, jadrovú energiu a obnoviteľné zdroje. Čiže všetky tieto tri prvky musia byť základom energetickej únie, pretože len na takomto základe môžeme zabezpečiť trvalé a zásobovanie energiami, ktoré nebude citlivé na krízy. A celá energetická únia musí sa maximálne snažiť diverzifikovať, e, hľadať rôzne zdroje. E, ešte zatiaľ mnohé riešenia na svete nemáme, aj keď v blízkej budúcnosti sa objavia aj nové možnosti, aj možno v rámci zmluvy T-typ a tiež možno budú aj určité ústavy, ktoré sa budú týkať e, eliminácie dovozov zemného plynu ropy a v Severnej Amerike sú o veľké možnosti aj pre ale to všetko je otázka budúcich rokovaní. Rečník je prerušený predsedom, ktorý mu hovorí, že prepačte, ale už hovoríte 11 minút, bo vyše 11 minút. No, ospravedlňujem sa, ale mám tu ešte dve oblasti, ktoré sú veľmi dôležité, no pokúsim sa to zhrnúť do dvoch minút. Teraz trh vnútorný, vnútornými energiami, o ktorých sme hovorili. To sa musí týkať takých riešení, ktoré budú akceptovať všetky členské štáty Európskej únie. A samozrejme, pokiaľ ide o oblasť energetickej efektívnosti, to je mimoriadne dôležité, pretože energetická efektívnosť e, sa musí týkať nových riešení e, úspor, predovšetkým v oblasti užívania energií alebo spotreby energií. Tu ide o celú oblasť e, stavebníctva. tiež treba povedať, že nie je dobré pred prísť s nejakým úplne novým, veľmi prísnym systémom e, ustanovení, ktoré budú zase veci len stiažovať a budú brániť e, energetickej efektívnosti. Týka sa to predovšetkým takej oblasti, ako napríklad základné parametre. Je treba určiť aj určité spoločné menovatele a neriešiť nejaké úplne detailné veci alebo snažiť sa ovplyvniť technologické riešenia, pretože toto všetko bude mať iba negatívny vplyv. A posledný prvok to je otázka vytvorenie nízkouhlíkovej, nízkoemisijného hospodárstva. Tu by som chcel predovšetkým naznačiť, že dekarbonizácia ktorá je zavádzaná nie v súlade s neutrálnym prístupom, môže spôsobiť e, drastičný vzrast cien v niektorých krajinách, deindustrializácia, ako aj premiestňovanie priemyslu e, spôsobujú nezamestnanosť a spôsobujú aj energetickú chudobu a musíme sa s týmto vysporiadať. Hovorí o tom aj Európska komisia, že v dôsledku zavedenia politiky proti zmene klímy je treba e, alebo je možné, že niektoré spoločenské vrstvy nebudú schopné zaplatiť eh, účet za energiu. No toto nie je jednoducho prípustné. Európska únia predsa musí nájsť riešenia, ktoré budú akceptovať všetky členské štáty a ja hovorím, že je potrebné znižiť ceny energii aspoň o 20 tak ako to bolo v súlade s zásadou 20-20-20, čiže 20 zníženie ceny, eh, či zníženie emisí CO2, takisto aj 20 zníženie emisí z fosilných palív a o 20 sa musí z, eh, ak chceme mať také HDP, ako si, si vyžadujeme, tak musí to byť e, o 20 znižiť sa musia ceny energii predseda. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz e, pán Andreas Gürk ako prvý zástupca za EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som rád poďakoval pánovi Grobarčíkovi Skutočne oceňujem, že za tak krátky čas pripravil prvú verziu správy, ktorá nám ponúka príležitosť diskutovať už o konkrétnom návrhu. Mm, ten termín energetická únia je relatívne nový, ale tie ciele sú nám všetkým známe. O cieľoch e, sme na našom výbore diskutovali už roky. Ja si myslím, že máme skutočne e, konsenzus ohľadne tém. Je tam niekoľko vecí, ktoré zostávajú otvorené. Za EPP by som rád zdôraznil dôležitosť jednu z týchto otázok, na ktorých sme sa dohodli, a ide o rovnováhu hlavných pilierov e, konkurencie konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok a udržateľnosť. Ehm, pôjdem v tomto poradí pri svojich poznámkach. Poprvé, v súčasnom prostredí e, rast stagnuje, je veľká nezamestnanosť a preto by sme mali e, klásť dôraz na priemyselnú konkurenceschopnosť Európy, aby sme podporili vytváranie pracovných miest. Mali by sme zabezpečiť nízke ceny energií, ktoré sú veľmi dôležité na uchovanie konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Aby sme sa k tomu prepracovali, musíme sa vyhybať úniku uhlíka. Po druhé, posilnenie diverzifikácie dodávok je určite prioritou. Rozvoj infraštruktúr, lepšie využívanie existujúcich infraštruktúr treba podporiť. Musíme mať na pamäti, že fosílne palivá budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu, aj keď sa táto úloha bude určite zmenšovať. Európa sa zaviazala, že, bude vodcovskou, že budeme vodcovskú úlohu pri v boji proti klimatickým zmenám, pri vytváraní um, nízkouhlíkovej ekonomiky. Treba znišiť našu závislosť na fosílnych um, palivách. E, politika energetické účinnosti musí byť ambiciozná a musí sa spoliehať na vytváraní primeraných stimulov. <clears throat> Je dôležité je dôležité pripravovať stratégie, nezabúdajme na technológie, výskum a vývoj by mali byť našim zacielením. Pokiaľ ide o spravovanie energetiky, tam je veľmi dôležité, aby každý členský štát plne implementoval všetku existujúcu legislatívu a najmä tretí energetický balíček. Nož a na záver, pokiaľ ide o konkrétny návrh, vo svetle toho, čo bolo povedané, by sa mala posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť a malo by sa to pretaviť aj do textu. My sme pomerne skeptickí, pokiaľ ide o cieľ znižovania um, závislosti na dovoze energií. Cen, nízke ceny energií sú veľmi dôležité. Nemôžeme podporiť celoeurópsky cieľ, pokiaľ ide o túto vec. Toľko z mojej strany na teraz, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi spravodajcovi ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Zanonato za SAD. E, ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať pánovi správodajcovi za vykonanú prácu. Na základe prvého dojmu môžem povedať, že je tu obrovská medzera medzi tým, čo Komisia Európska uviedla vo svojom oznámení a tým, čo hovorí pán spravodajca. Postupne ja by som len chcel veľmi rýchlo načrtnúť, kde vnímam ja ten rozpor. Aj ak samozrejme zdieľam to, čo bolo uvedené, um, pokiaľ ide o tie symptómy, dobre, s tým súhlasím, ale pokiaľ ide o samotnú terapiu, ako vyliečiť problém, tam je tých rozporov viac. Um, pán spravodajca hovorí o piatich pilieroch, to ponúkla aj komisia. Um, nehovorí sa tam o výskume a vývoji tak, ako by sa malo. Hovorí sa o dekarbonizáciu, dekarbonizácii, hovorí sa o energetickej efektívnosti a mnohých ďalších témach sú z nášho pohľadu trošku problematické, pretože idú iným smerom, než by sme si želali a než bolo povedané na pôde parlamentu. Um, komisia už uskutočnila isté kroky a ja dúfam, že by sa to ešte mohlo upraviť, aj keď samozrejme netreba urobiť krok dozadu. Ja si naozaj želám, aby sme sa my ako skupiny dohodli, aby sme dospeli k istej dohode, k tejto téme a potom postupne rozvíjať témy, pridržajúc sa línií, ktoré sme si tu v parlamente zadefinovali. Želáme si systém, kde by boli zaintegrované jednotlivé energetické témy. Nie každý, my, my by sme naozaj chceli ísť týmto smerom, pretože potrebujeme spoločné ciele, potrebujeme jednotné subjekty, ktoré by riadili túto politiku. Áno, existuje tých 5 pilierov, z ktorých by sa malo vychádzať. A čo je ešte veľmi dôležité, nezabúdajme ani na emisie skleníkových plynov, čiže všetci prispievame k znižovaniu javu oteplovania našej planéty. Hovorili ste ďalej o dekarbonizácii, energetických úsporách, e, účinnosti systémov, ktoré spotrebujú energiu. Čiže tieto všetky veci, ktoré pôjdu týmto smerom. Mali by sme sa dopracovať k spoločnému stanovisku. Na teraz, na teraz sa naše rozdiely, z môjho pohľadu, sú naše rozdiely z môjho pohľadu veľké. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, pán Petersen za Alde. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi správodajcovi za odvedenú prácu na príprave dokumentu. Dovolte mi načetnúť zo pár kľúčových bodov. Pravdepodobne k týmto témam podáme aj pozmenujúce návrhy a budeme na nich ďalej chcieť pracovať. Najprv k správe, k riadeniu. V dokumente sa hovorí o potrebe vybudovania jednotného trhu s energetikou, Takýmto spôsobom by sa znížili náklady a vytvorí sa aj lepšia voľba pre spotrebiteľov. Ale aby sme sa dopracovali k takémuto niečomu, treba odstrániť regulačné a neregulačné bariéry, ktoré dnes medzi medzinárodnými trhmi existujú. Je kľúčové budovať primeranú infraštruktúru, ale musíme zajsť aj ďalej európska legislatíva musí byť náležite implementovaná takisto. A bez modelu riadenia, bez takéhoto modelu riadenia, často o tom diskutujeme aj s tými agentúrami, nebudeme mož, ne, nebude možné sa k jednotlivým cieľom dopracovať. Európsky parlament si musí v tomto procese zachovať svoju úlohu, najmä vzhľadom na nové iniciatívy, ktoré vzniknú pod rúškom energetickej únie. A členské štáty by mali byť ochotné vstupovať do dialógu s európskymi inštitúciami a musia diskutovať o tom, kde majú najväčšie problémy v tejto téme, najmä v súvislosti s prepojeniami. Ener- um, účinnosť Nuž, pokiaľ ide udržateľnosť a efektívnosť, o tom hovorí dokument, nuž efektívnosť a prechod na lepšiu udržateľnosť, ča- tie môžu byť často vnímané ako bremeno zo strany podnikov a bez pochyby tomu i tak môže byť, ale dobre zavedená legislatíva so správnymi cieľmi vysiela um, tie do, tie vhodné signály a v dlhodob, dlhodobej perspektíve to prináša svoje ovocie. Áno, podniky nám povedali, že si želajú um, plány, ktoré by im dovolili investovať a inovovať. Ďakujem. Ja som povďačný kolegom, dúfam v, do, v kompromis a dúfam, že parlament prispieje svojim dielom. Ďakujem veľmi pekne aj za dodržanie lečinského času, pán, pán Tomás, za zelených. E, ďakujem, Jerzy. Predtým, než sa dostanem k obsahu, ja sa pýtam, čo, čo možno urobiť? Práve skončilo hlasovanie, 900 pozmeňovacích návrhov, holistická, komplexná správa. Pán spravodajca tieňa vykonal obrovský kus práce. Dopracovali sme sa ku kompromisu, kde sa práve nachádzame, ale už sme o tom diskutovali 3 mesiace. Bezpečnosť dodávok, e, efektivnosť. Čo, mali by sme Saudergas teraz prerobiť? Ja si myslím, že by dávalo zmysel a navrhol by som preto, aby sme sa dohodli na na tom, kde tkvie ten kompromis. Ja, ja si myslím, že diskusia teraz prebieha medzi radou a komisiou a ak my do tejto diskusie nevstúpime, tak nás budú ignorovať. Pán Peterson hovoril o riadení, o správe. Aké riadenie potrebujeme? Parlament vždy hovoril, že si želá ísť smerom viac európskejšieho systému, pretože to je dôležité z pohľadu znižovania nákladov. Že ja sa pýtam, akú úlohu by mala byť mm, ECA e zajtra. Mali by sme byť schopní popísať, ako budú vyzerať systémy riadenia. Ale v tom by mal mať slovo aj Európsky parlament. Druhou oblasťou je úloha spotrebiteľov, občanov, miest – Môžeme pripraviť najlepšiu legislatívu. Ale otázka znie je, bude systém nápomocný občanom? Dokážeme do toho zapojiť veľké mestské oblasti? Ak, ak eh, z pohľadu dopravy a tak ďalej, to treba v správe povedať. Moderné technológie, moderné IKT, decentralizované energie. To je z môjho pohľadu jadro systému. A po tretie, a som rád, že sa tu o tom hovorilo, je tu aj dimenzia priemyselnej politiky. Otázka znie, e, kto zohráva tú vocovskú lohu? Európa, Európa má najlepšiu mobilitu, nízkoenergetické domy a tak ďalej, obnoviteľné zdroje energii. Ale potom tu máme Čínu, ktorá nás dobieha a v Spojených štátoch máme tzv. MAM, čiže americké, americká armáda investuje obrovské peniaze do tejto veci. Preto sa mu, musíme si položiť otázku, ako si Európa udrží vocovskú úlohu v kľúčových technológiách. Vezmime si kompromisy so Southergas a hovorme o úlohe spotrebiteľov a tretia vec, ktorá, na ktoré treba pracovať, je zachovanie vodcovskej úlohy pri technológiách. podľa mňa by sa takýmto spôsobom vytvorila aj pridaná hodnota k správe, takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Pán Silikioty za GUE. Ďakujem. Ďakujem. Ρέα κάποια αρκετά ζητήματα θα τα επαναλάβουμε γιατί ήταν στην έκθεση Σοδάρκας την οποία πρόσφατα έχουμε εγκρίνει. Κατά την άποψη Je to problematika, ktorú sme už riešili aj predtým a schválili sme ju. Je tam niekoľko dôležitých oblastí a tém, aj pozmenujúce návrhy, ktoré sa zapracovali a teraz máme nový fenomén energetickej chudoby. E, Určite by nemal existovať problém s prístupom k energiám. Prepojenia a verejná infraštruktúra by mali byť by mali byť na vynikajúcej úrovni, e, aby sa predchádzalo problémom v tomto sektore. Spoločnosť by mala mať z toho svoj profit. Hovoríme o využívaní rezerv zemného plynu v východnom stredomori. Áno, hovorí sa o domácich zdrojoch energií, ale zároveň nedokážeme akceptovať skutočnosť, že sa v správe hovorí o všetkých zdrojoch energie, napríklad o jadrovej energii. Hovorí sa tam o ich e, nebezpečnosti. Niekedy sú tieto jadrové elektrárne budova- budované v, vo veľmi krehkých oblastiach, napríklad ako v Turecku, kde sa takáto elektráreň buduje v oblasti, ktorá je náchylná na zemetrasenia počiarkujeme aj potrebu toho, že členské štáty by mali hovoriť jednotným hlasom, pokiaľ ide o otázky energetiky, tie národné politiky by mali byť jednotné. Nesúhlasíme s väčšou úlohou komisie, e, pokiaľ ide o medzinárodné dohody, ani pokiaľ ide o vyhodnocovanie takýchto dohod ex poza et an, ex ante. Navrhujete, aby bola komisia v pozícii zakázať niektoré um, zmluvy. Niektoré členské štáty sú v súčasnosti doslova izolované od zvyšku EÚ a to kladie um, bremeno, to predstavuje bremeno a prekážku pred možnosťami, ktoré by mali byť v dispozícii všetkých členských štátov. To, že bude všetko kontrolovať komisia a silné členské štáty, bude podľa nás prekážkou na ceste k multi medzinárodných vzťahov ener- energetike. Ďakujem veľmi pekne, pán Tambor, za e FDD. E, ďakujem. Je tam veľa bodov, s ktorými nesúhlasíme. Pred pár dňami sme dostali a boli sme prekvapení um, um, my v Európe využívame fosílne paliva a vy, naďalej tvrdíme, že naďalej hovoríme o nekonvenčnej rope, ale m, mm, mali by sme sa pozrieť aj do očí realite, ekonomickej realite toho, čo sa deje v Spojených štátoch. Tam sa hovorí o bridlicovom plyne a e, spôsobuje to obrovské problémy. E, investorom, čiže táto nekonvenčná ropa, ktorá, ktorá, ktorá mala byť obrovským zázrakom pre toto storočie, sa ukázala byť e, až nie tak šťastnou voľbou. Hovorí sa o Hovorí sa o zdrojoch, ktoré sú pod zemou, ale podľa nás je absurdné páliť plyn na vykurovanie budov, keď by sme mohli znížiť spotrebu plynu za pomoci Európskeho plánu pre energetickú účinnosť. A mohli by sme sa zamyslieť nad obnovenými zdrojmi energií a podľa nás, e, podľa nás e, je neuveriteľné, že sa páli aj ropa, pretože toto by sa mohlo udiať iným spôsobom v dnešnom storočí. E, ropa je nesmierne dôležitou primárnou surovinou. Podľa nás je takisto dôležité, skutočne potrebujeme urobiť skok do budúcnosti. Nemali by sme nevyužiť túto príležitosť energetická únia by mala byť vystavaná vychádzajúc vychádzajúc z úplne iných vecí, čiže 10 prepojení medzi štátmi je podľa nás málo, musíme byť ambiciozni v našich cieľoch, mala by stať Global Energy Sharing Network, aby to fungovalo mimo Európy. Musíme byť schopní riadiť, e, musíme byť schopní riadiť e, obnoviteľné zdroje energii a nezabúdajúc na jednotlivé sezóny, napríklad využiť výskum pre nové technológie, nové systémy prenosu energií. Mali by sme sa zamyslieť aj na transatlantickým prenosom. Prečo nie? Prečo nie? Mali by sme do toho zapojiť všetkých susedov zo Stredozemného mora, prečo nie aj Rusko? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán kolega. From... Teraz partnership, e, stanovisko k partnerstvu za výbor Envy. Pán Ivo Belet, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, na, pán predseda. Ďakujem za vaše privítanie a pohostinnosť. Chcem pripomenúť kolegom, že predseda Buzek a Lavia dosiahli dobrú dohodu z hľadiska spolupráce, pretože je to dôležité pre eh, pravidla, eh, pravidlo 54, keď sa hovorí o výhradných kompetenciách na, eh, pre výbor ITRE a ENVY. Máme aj zdieľané kompetencie pri niektorých ekonomických aspektoch, pri dekarbonizácii dopravy a alternatívnych palivách. Nepochybujem o tom, že naša spolupráca bude dobre prebiehať. Ehm, ak mi dáte dve minúty, pán predseda, pokúsim sa poukázať na kľúčové prvky z návrhu správy výboru ENVY, ktorá o energetickej únii. My začíname tým, že pripomíname tie rôzne ciele, ktoré máme spoločné s výborom ITRE. To je v prvom rade energetická bezpečnosť a dostupnosť, ako aj udržateľnosť a zaručenie konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Potom máme ešte rámec 2030, ku ktorému sme sa všetci v EÚ zaviazali, čo znamená, že do roku 2030 chceme mať zníženie emisí o 40 skleníkových plynov. To je záväzok Európskej únie a to je veľmi dôležité, keď pamätáme na to, že sa pripravíme na dôležitú konferenciu v Paríži koncom tohto roka. Kľúčovú úlohu pri emisiách a obchod s emisiami vieme, totiž že reformujeme tento systém s kvotami a ešte sa to musí aj prebrať v pléne v rámci e, trho, rezervy trhovej stability, ale očakávam veľkú reformu ETS. Vieme, že sa na tom pracuje a vieme, že komisia príde s ďalšími návrhmi hneď po lete. Takže to je rovnako dôležité, kľúčové pre energetickú úniu a súčasne nesmieme zabúdať, a už sa o tom hovorilo, že hrozba úniku uhlíka je niečo, čomu musíme zabrániť, aby sme e, pomohli aj našemu priemyslu. Potom tu máme ďalšie odvetvia, ktoré sú mimo systému obchodovania s kvotami, napríklad stavobníctvo, doprava. A tam hovoríme o energetickej účinnosti a samozrejme musím pripomenúť, že je to dôležitý prvok a takisto to bolo aj v tejto správe a samozrejme aj v našej správe to bude a ešte jedna vec o väzbách s príležitosťami s investičným fondom EFSI. Určite tu bude veľa pozmenujúcich návrhov na adresu toh, tejto väzby a bude sa určite, budeme sa určite venovať aj cezhraničnému aspektu. Ešte jedna vec, ktorú kopírujem zo, zo správy vo výbore TRAN, sa týka pravidiel, ktoré tiež musíme mať v medzinárodnej leteckej doprave a medzinárodnej námorníckej organizácii. Sú to pravidlá, ktoré musia byť globálneho charakteru, aby sme udržali konkurencieschopnosť odvetvy. Ďakujem veľmi pekne za vaše stanovisko a teraz jednominútové prejavy. Mám tu 13 kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť a myslím, že o 10. musíme začať hlasovanie, takže budeme veľmi rýchli. Pán Manka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, myslím si, že správa je veľmi dobrým východiskom a to, čo doplnili kolegovia, tak ja si myslím, že dokážeme z nej urobiť e, celkom dokonalý, e, dokonalý projekt. Ja by som chcel v tejto správe pridať a zdôrazniť, že najväčším zdrojom dopytu po energiách je vykurovanie a chladenie, a až 40 energií ide do budov. A toto treba viacej zdôrazniť. V tejto oblasti e, ja som ešte pred rokom a pol robil predsedu samozprávneho kraja v mojej krajine a e, zobral som si normálne e, hrubý úver z Európskej banky pre obnovu a rozvoj a zateploval som naše školsky, školy a školské zariadenia. Podarilo sa ušetriť 50 až 60 energie, to sú obrovské finančné prostriedky a ak by sme toto dokázali urobiť v celej Európskej únii, tak dokážeme e, znížiť energie až o 20 v Európskej únii a možno aj za 5 rokov, ak z toho urobíme dobrý projekt, lebo to nevyžaduje ani eurofondy. Je to komerčne návratná vec. A dokázali by sme zvýšiť e, bezpečnosť energetickú v Európe o 20 to znamená aj závislosť od ruského plynu a v ďalších Ďakujem. Čiže tejto oblasti sa by som sa mali viac venovať a tom, do tohto budú smerovať aj moje pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pán Gierek. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si vysoko vážim pra stanovisko a správu pána Grobarčíka alebo návrh stanoviska. Myslím si, že či návrh správy. Myslím si, že to by malo byť našim hlavným projektom, pretože sa to týka energii. A prekvapuje ma, že vlastne e, že to bolo pridelené napokon výboru pre životné prostredie, ktorý podľa mňa by mal byť len e, stanoviskom e, výborom požiadaním o stanovisko. Takže ja si myslím, že táto správa je naozaj podstatná, vyžaduje si podstatné úvahy a riešenia. Kolegovia, na problém spočíva v tom, že na jednej strane máme problémy energeticko-klimatické, na druhej strane máme problémy priemyselno-spoločenské, ako by som to nazval. To sú eh, otázky, ktoré súvisia aj s energetickou chudobou a tak ďalej. A tieto dve priority sa, by sa mali v zásade vylúčovať, aj keď tým, že sa vylúčujú, tak musíme hľadať nejaké optimum medzi nimi. Takže jedni aj druhí musia trošku ustúpiť a preto hľadáme to optimálne riešenie. Ja to optimálne riešenie vidím čiastočne aj v tom, čo povedal pán kolega Maňka. Vidím efektívnosti, No, venujme sa na, naozaj záždným s otázkou efektívnosti, meranej efektívnosti vo vzťahu k HDP na hlavu v jednotlivých krajiny, pretože tu sú tiež veľké rozdiely v 28 členských štátoch. Jedni hrejú, druhí vykurujú, druhí vykurujú príliš a podobne. Takže Ďalšia ešte jedna pripomienka, ak by som mohol poslednú pripomienku, že tiež si myslím, že ETS e, e, by mal byť dôležitejší e, a viac využívaný než doteraz. Čiže medzi tými troma cieľmi by mala byť zároveň aj nejaká vzájomná závislosť. Ďakujem teraz pán kolega Zorinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o relator pelo trabalho efetuado. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Jeho, ale forma jeho správy ma znepokojuje. Nielen v oblasti energie, ale aj pre budúcnosť EÚ je veľmi dôležité, aby sa prijali strategické jasné rozhodnutia. A to, čo sa tu, to oznámenie, čo sa spomína, je dôležité. Tam sú určené tie najdôležitejšie piliere pre energetickú úniu. A hovorí sa o možných zdrojoch energie, obnoviteľné a podobne. Ale správa, ktorú máme, je vlastne, ktorá je tu predložená, je krokom späť z hľadiska strategickej jasnosti oznámenia. Nie je to tu nejaké koncentrované, pri komisii a oznámení to bolo oveľa lepšie formulované. Je to proti základom vnútorného trhu, zeleného tr- e, vnútorného trhu, konkurencieschopného vnútorného trhu, ktorý vytvára pracovné miesta. A my musíme ísť predsa smerom do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Levandovský. Našim cieľom má byť, aby sa e, veci stali skutočnosťou a nie EU mantrou. To je našim cieľom. Tu hovoríme o bezpečnosti, čo je dôležité tiež pre niektorých a o cenovej konkurencieschopnosti, čo je dôležité pre všetkých. To je výhodou Európy. Je to veľmi dobrá správa a taktiež je to možnosť urobiť krok vpred tom, čo sa zatiaľ javí ako skromné, ale je to externý rozmer. A to je ten rozdiel. Volá sa to ex ante kontrola súladu, dodržiavania, pretože preventívne opatrenia pri kontrolovaní súladu vopred sa javí vždy ako menej nákladné než kontrola ex post či už hovoríme o sociálnych alebo politických nákladoch. Ďakujem, myslím, že som to zvládol za minútu. Výborne. Ďakujem, pán predseda. Energetická únia, ako vieme, je veľkou úlohou, veľmi zložitou úlohou, kde sa stretáva veľké množstvo záujmov, ako aj historických vecí. Oceňujem, prácu kolegu Marka Grobarčíka a ďalších, pretože pripravili text, ktorý sa snaží nájsť tie kľúčové problémy. Určite podporujem interkonektivitu, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť dodávok, zásobovania. Rovnako dôležité je podľa mňa maximálne využitie domácich zdrojov. A preto, aby sme znížili závislosť a najmä vonkajšiu závislosť, ktorá zo sebou prináša aj bezpečnosť systému. Myslím si, že nemožno ostrakizovať hoci, ktorý, hoci, e, akúkoľvek časť, hoci ktorú časť systému, ale ja vidím hlavne ako dôležitú oblasť vedeckého výskumu a inovácie, ktoré by prišli s novými systémami. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že aj mne sa podarilo dodržať limit. Ďakujem a teraz pán dočkali. Ďakujem veľmi pekne. Poprvé, v našej snahe znížiť emisie CO2 sme zabudli na to, čo je konkurencieschopnosť. Po druhé, je faktom, že naše energetické náklady v EU sú veľmi vysoké, najmä v porovnaní s USA, ktorá je nielen našim partnerom v ekonomike, ale aj konkurentom. Jeden z dôvodov vysokých nákladov je systém dotácií, ktorý máme v jednotlivých členských štátoch, ktoré nie sú, ak to skromne poviem, tak efektívne, ako by mohli byť, keď sa na to pozeráme z hora, z táčej perspektívy. Napríklad pri niekoľkými rekmi e, Nemecko bolo najväčším producentom solárnej energie, aj keď to nie je najslnečnejšou krajinou v EÚ. Takže mali by sme v tejto správe, myslím si, od bodu 36 uviesť prvok, európskeho prístupu k tejto problematike, aby sme dokázali riešiť otázku nákladov pre spotrebiteľov a podnikateľov. Pani Klas, ďakujem. Ďakujem za správu. Ale musím povedať, že keby sa táto správa tak nevolala, ako sa volá, tak by som nepochopila, že cieľom je dosiahnuť energetickú úniu pretože sa zameriava priveľmi na členské štáty a ich zámery. A to je práve ten dôvod, prečo nemáme fungujúci európsky trh doteraz pretože sme sa nezamerali na európske záujmy ako vo všeobecnosti. Takže správa nehovorí dostatočne o potrebe budovania interkonektorov, aby sme mohli mať prepojené členské štáty a nehovoria ani o úlohe orgánu na dohľad nad vnútorným trhom a potom cena energii. Správa hovorí len o rastúcich, zvyšujúcich sa cenách, ale Estonsko je príkladom toho, že sme súčasťou severného energetického trhu a do, v dôsledku toho sa naše ceny za energiu znížili o 15 Takže fungujúci vnútorný trh, konkurencia e, medzi výrobcami znižuje náklady a preto by som chcela, aby sa táto správa viac zamerala aj na konkurenciu, hospodárskú súťaž a ciele energetickej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Rivin. Ďakujem. Táto správa je dôležitá správa k významnej e, legislatíve, ktorá vytvorí novú E, nový priestor, novú scénu, prispieje ku konkurencieschopnosti, doprave, zdravia e, obyvateľstva a podobne. Musíme nájsť rovnováhu medzi udržateľnosťou a konkurencieschopnosťou našej ekonomiky. Žiaľ, spravodajca podporuje horizont, kde nie je záväzná energetická účinnosť. Prioritou nie sú dobre pracovné miesta v tejto oblasti, a nepodporuje sa prechod k udržateľnej ekonomike. Navrhovaný rámec je veľmi slabý a chceme dosiahnuť ciele roku 2030. Energetická únia musí mať veľmi jasný e, rámec spravovania, ktorý stojí na realizovateľnej legislatíve. Musíme ďalej podporovať úlohu e, občianskej spoločnosti, miestnych samozpráv obci a podobne. A nakoniec musíme chlániť to, čo je najdôležitejšie a najzraniteľnejšie, to sú chudobní spotrebitelia. Ďakujem a teraz pani Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gar nicht weiter... Ďakujem, pán predseda. Nechcem hovoriť veľmi o správe v celom rozsahu. Chcem len upozorniť na dva body, ktoré som si všimla už aj inde a myslím, že ich treba vysvetliť. Poprvé, hneď na začiatku správy sa hovorí, že zloženie energetického mixu je zodpovednosťou jednotlivých štátov. To je pravda. Ale aj EÚ je príslušná na e, tváranie právnych predpisov pre obnoviteľné zdroje a efektívnosť. To je v článku 153 o práci EÚ. Potom tu máme o tom, že potom je to o tom, že EÚ spolu rozhoduje popri rozhodovaní národných štátov. Potom sa tu ďalej poodkazuje na domáce zdroje energii a to už bolo aj vo znamení komisie, ale pritom sa to, to nikde nedefinuje. Napríklad, čo to je jadrová energia? Jadrová energia je domácim zdrojom energie, i keď urán, vyše 50 uránu nie je z EÚ hydraulické frakovanie je tiež domáci zdroj energie, aj keď vyvoláva obavy. Takže by som bola rada, keby toto mohla komisia spresniť. Ďakujem a teraz pán Royl. Ja už tieto debaty nevládzem počúvať, že rozlišujeme medzi dobrými a zlými energiami. Mňa Zaujímajú len ľudia. Ľudia majú lepšie ceny a menšiu závislosť a už roky tu viac a viac regulujeme a výsledok, že je to stále drahšie, zložitejšie a závislosť sa nevyriešila. Ja navrhujem, aby sme našli jednoduché odpovede, ktoré nie sú nové. Potrebujeme rozmanitosť, diverzifikáciu a čím viacej toho bude, tým väčšia hospodárska súťaž. Potrebujeme naozaj fungujúcu hospodárskú súťaž a po tretie, Mali by sme sa pokúsiť tie kapacity členských štátov využiť a prepojiť. Vytváranie sieti, zosieťovanie je tá základná otázka, o ktorú tu ide. Každý členský štát má svoje silné a slabé stránky a keď prepojíme tieto siete, keby sme toto mali, už by sme sa dostali o niekoľko metrov ďalej a to sa nedá urobiť reguláciou, len stimuláciou. Pred pár rokmi sme tu prišli k veľmi mudrým záverom a uzneseniam, ako sa majú znižovať sieťové ceny a že bude všetko lepšie. Ale čo je výsledkom? Buduje sa menej sieti, takže výsledok bol presne opačný, aký sme chceli reguláciou dosiahnuť. A od rána do večera sa stiažujeme, že máme málo sieti. Takže mali by sme nielen veci dobre mieniť, ale aj dobre robiť. Ďakujem. A teraz pán Kristofora. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, ako aj pánovi Sabakasovi za predchádzajúcu správu, za vynikajúcu prácu e, o Európskej energetickej únii. Podporujeme túto predstavu. Mali by sme mať takúto úniu a nezávislosť ale najprv musíme využiť naše vlastné energetické zdroje, či na východnom stredomori alebo inde. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, tak je naozaj nepredstaviteľné, že dovolujeme budovanie jadrových elektrární v regiónoch, ako je Arkiu, čo je veľmi nebezpečný región. Potom je tu otázka energetickej chudoby, ktorá by sa tiež mala riešiť a pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii, tak si myslím, že by sme mali ísť ďalej, než len ten cieľ, ktorý máme stanovený 20 a mali by sme sa zamerať viac na výskum a inovácie. Na záver chcem povedať, že by sme sa mali zamerať nielen na správy, ale aj konať v oblasti energetickej bezpečnosti a vytváraní únie ešte vyjadrenie Európskej komisie pani Matthew Wolstorfer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi. Dobrú, dobrú správu aj za veľmi dobrý návoj správy. Teda doteraz dovedela by som zrazila niekoľko vecí. Pre všetkým energetická únia skutočne je veľmi ambiciozným e, eh, multidisciplinárnym no, témou a myslím si, že teraz eh, sa pripravuje aj ten follow-up implementácie energetickej únie ja by som sa chcela dotknúť dvoch, troch vecí. Prvá vec, e, správ, e, napojenie na správu z Adegast, e, čo súvisí s energetickou stratégiou. A to, s tým, z tohoto správu boli spokojní z hľadiska energetickej bezpečnosti. Po druhé ide o konkurencieschopnosť, ceny energie a náklady, veľmi dôležitý prvok naozaj. My sme minulého roku vykonali štúdiu, budeme pripravovať začiatkom budúceho roku novú, kde budeme skúmať rozdiely medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými cenami a členskými štátmi a aj s tretimi krajinami ako Spojené štáty. Je jasné, treba veľa vecí dobehnúť, pretože sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi aj medzi daňami, aj medzi malobchodnými cenami a podobne. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok, komisia ešte pred koncom roku pripraví revíziu um, nariadenia o plynovej bezpečnosti, bezpečnosti plynových dodávok aj pre stratégiu o kúrení a chladení. Myslím si, že to a ešte potom pred letom pripraví komisia um, otázku market design, ako by toto malo vyzerať v budúcnosti, ako by malo vyzerať trh. A ďalej, pokiaľ ide o riadenie a správu energetickej únie, to je kľúčom. Komisia pripravila určité iniciatívy a my zahrnieme samozrejme aj členské štáty a parlament do tejto témy e, správy energetickej únie, ako to lepšie zorganizovať, tak aby sa ciele Európskej únie splnili, aby sa splnili aj ciele Európskej únie. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, e, pani zastupkynia komisie. Takže teraz pán spravodajca, ste mali 12 minút, teraz už máte iba jednu minútu. Nie, to, je to v poriadku, pán predseda. Dovolte, aby som poďakoval všetkým za všetky vaše pripomienky. Je to veľmi dôležité, aby sme naďalej viedli dialog pri hľadaní spoločných riešení preto by som vás chcel pozvať aj pre k spolupráci, aby sme hľadali kompromis. A v tom energetickej únie, pretože to je jedna z našich najdôležitejších úloh v Európskej únii. Predseda, ďakujem pekne, vážený kolega, ďakujeme aj za správu. Ďakujem aj všetkým tenevým spravodajcom aj za túto diskusiu. Termín na predkladanie pozornických návrhov je 4. júna, nie 3. 4. Predložili sme to o jeden deň, 2015, 12 hodín o 12. Takže musíme vzať do úvahy aj stanovisko výboru ENDY a dokončíme prácu na tejto téme pravdepodobne v septembri. Hlasovať výtre sa bude v septembri, posúdenie pozvoňujúcich návrhov asi 15. 16. júla. Takže do 4. júna. Teraz ďalší bod nášho programu. Ešte raz vám ďakujem pekne za diskusiu o energetickej únii. Ako povedal kolega, že je to jedna z najdôležitejších e, otázok. Energetická únia, teraz prejdeme k hlasovaniu. Hlasovací zoznam. E, najprv začneme testovacím hlasovaním na začiatku, takže prosím založte kartičky. Každý je pripravený hlasovať. E, moja stála otázka Páči sa vám výbor Envy? Máte radi výbor Envy? To je otázka, na ktorú môžete zodpovedať. Nie je otázka na výbor ITRE, ale na otázka na výbor Envy. Skúšobná otázka z ehm, hlasovacieho zariadenia. Končím hlasovanie. No, nebol to až taký zlý výsledok. Je tu aj kolega Ivo Belet. Pošlite mu e-mail hneď teraz o tomto výsledku, takže pripravení sme hlasovať, vážení kolegovia, hlasovací zoznam, vedecká spolu a technická spolupráca medzi EÚ a Favorskými ostrovmi, Fajerskými ostrovmi a je tu elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. O jedného socialistu máme viac. SAD o jedného navyše. Dobre, takže to bolo prijaté. Ďalšia, ďalšie hlasovanie dohoda pre, o vedeckej technickej spolupráci medzi EÚ a Indiou. Elektronicky hlasujeme, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Opäť je o jedného viac e, z SND, SAD. Dobre, už to v poriadku, takže je to prijaté. Ďalej e, dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi EÚ a Švajčiarskom. Otváram hlasovanie. Mesunské hlasovanie, koniec hlasovania. prijaté. Ďalej, návrh stanoviska po presun smerom k obehovému hospodárstvu. Kompromis číslo 1. Kto je za, kto je proti, kto sa, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté Kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Kompromisný návrh 4a. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Čiže kompromisný návrh 4a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromisný návrh 4b. To je za. To je proti. Ešte raz budeme to musieť preveriť elektronicky, čiže 4b, kompromisný návrh 4b. Otváram hlasovanie, už je hlasovanie uzavreté. Je to prijaté opäť 36, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Elektronicky hlasujeme. Kompromisný návrh 5. Koniec hlasovania. Prijatý. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. 45, na návrh 45, elektronické, um, to overíme. Bolo to prijaté. 46 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Nech sa páči, vážený pán kolega, ďakujem pekne, pán predseda. Ústný návrh znie nasledovne dôrazne potrebu zabezpečiť spravodlivú e, sociálnu súťaž medzi verejnými a súkromnými firmami vo pokiaľ ide o správu, likvidáciu odpadu aj v prípade zberu odpadu. To je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý, prijatý tento návrh. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Akceptované. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Akceptovaný. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Akceptovaná 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Akceptovaná Kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Akceptovaný. Teda prijatý. a kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Kompromis 10, kto je za? Kto je proti? Vyzerá to ako... Dobre, overíme. Kompromis 10. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz preskočíme na 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, oberme. 57. Konec hlasovania. Opäť je o jedného SAD viac. tentokrát to bolo zamietnuté. Kompromis 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 67, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Akceptovaný. Prijatý. 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Kompromis 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 93, kto je za, kto je proti. Overme. Elektronicky overujeme 93. Koniec hlasovania. Zamietnutá. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Akcept prijatý. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 105. Kto je za? kto je proti. Tentokrát by sme to mali overiť, stopečku elektronicky. Koniec hlasovania. Zamietnutá. Kompromis 17, to je za, to je proti, kto sa zdržal, akceptovaný. A elektronické hlasovanie, e, záverečné hlasovanie, teda o celom návrhu správy. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Ďakujeme pekne. Výsledok je výborný. Správa bola prijatá, takže blahoželáme spravodajcovi pánovi e, Javorovi Benedekovi. A, takže teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu nášho programu, pretože sme ukončili hlasovanie prakticky sme ho skončili práve dobre na čas. Takže, vážení kolegovia, ak by niekto chcel opustiť našu, naše rokovanie, je mi to ľúto, že odchádzate, dá sa to, len prosím vás, e, skúste e, pritom nediskutovať a pokúste sa to urobiť e, potichučky. Vážení kolegovia, nikto ma nepočúva. Sachen kennen Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Ďakujem pekne, dámy a páni. Teraz uh, um, bol by som rád, keby ste dokončili diskusie, tuto kolegyne vpravo. Eh, yeah. Quiet, please. We feel very sorry that you are leaving us, but still it is necessary that... Mrzná, že odchádzate, ale musíme eh, riešiť eh, otázku od eh, otvorenia, uvoľnenia potenciálu pre výskum a inovácie v modrej ekonomike, pri vytvorení pracovných miest a rast. A to všetko je na báze oznámenia komisie, ktoré bolo pripravené a k návrhu správy bolo predložených 223 pozmeňujúcich návrhov. E, takisto bude tu aj pripravený návrh stanov výborov e, stanoviska budú výbor, predkladať aj výboru EMPL a výbor pre e, rybné hospodárstvo. Máme tu asi 40 minút na diskusiu, takže dáme slovo teraz našu spravodajcovi Joao Feredovi z GUE. A ak vás môžem požiadať, aby ste e, nám uviedli túto správu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod sa chcel poďakovať eh, všetkým všetkým tým, ktorí predložili pozmenujúce návrhy a tým určite prispeli k obohateniu tejto správy. Tak ako uvedol aj pán predsedajúci, máme asi 220 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú rôznych tém v tejto správe a myslím si, že to sú dobré podmienky na to, aby sme zapracovali na rôznych kompromisných návrhoch. Vlastne na prvom zasadnutí tených spravodajcov, ku ktorému už došlo, bolo jasné, že tu takáto možnosť je, aby sme vytvorili určité kompromisy. Takže ja už nechcem to tu nejako predlžovať, ale chcel by som preto zdôrazniť len niektoré um, relevantné aspekty, na ktoré sa pozornice návrhy sústreďujú. Podľa mňa je tu jedna dôležitá z toho, ktorá teda je dôležitá a bolo by asi užitočné aj v tejto veci vedieť viac jednak o názoroch kolegov, jednak o názoroch komisie a to je návrh na vytvorenie agentúry Európskej únie. ktorá bude mať určité právomoci v oblasti modrej ekonomiky. Nenavrhuje sa tu žiaden e, nejaký kompromisný návrh, na tom budeme pracovať, ale aby som hneď teraz chcel povedať, že nie ide o to, aby sa vytvorila úplne nová agentúra, ale skôr v rámci určitej existujúcej agentúry e, takúto agentúru roz, rozšíriť pôsobnosť existujúcej agentúry a tým pádom by získala ďalšie kompetencie, ktoré v súčasnosti sú rozdelené medzi rôzne subjekty a to by určite bolo dobrým podnetom pre rozvoj modrej ekonomiky. A nezabúdajme aj na to, že tento rozvoj tiež predstavuje aktívnu účasť členských štátov a ich príslušných orgánov. Takže my tu hovoríme o oblasti, kde existujú niektoré výlučné právomoci, s výnimkou veľmi konkrétnych oblastí, kde to riadi Európska únia. Takže je dôležité, aby sa aktívne zapojili členské štáty a táto agentúra by potom hrala úlohu podpornú úlohu, že by podporovala rozvoj modrej ekonomiky v rôznych členských štátoch. My máme aj rôzne pozmeňujúce návrhy v tejto otázke, otázke prieskumu a využívania ne, mm, nerastných e, ehm, surovín e, v offshore oblastiach. A toto je oblasť, kde asi ťažko sa nám podarí dosiahnuť kompromisné návrhy, pretože v týchto otázkach sú veľmi rôznorodé názory. Na jednej strane sú tu odporúčania, aby tieto aktivity ani neboli zapojené do koncepcie modrej ekonomiky a potom sú tu niektoré návrhy, ktoré ja považujem za úplne prioritné pre modrú ekonomiku. Čiže bude tu stanovisko buď zapojiť niečo, do modrej ekonomiky s určitým obozretným prístupom, ktorý bude riadne kontrolovaným a riadením, pokiaľ ide o zachovanie a ochranu zdrojov a ochranu životného prostredia. Ďalšia otázka sa, tak, sa týka uchovávania a skladovania CO2, tá známa technológia CCS. A aj okolo tohto sú rozporúplné názory, takže asi by bolo zaujímavé vypočuť si viaceré názory eh, na túto tému, aj vzhľadom k tomu, aké rôzne návrhy tu padli. A potom je tu ďalšia ešte otázka Myslím si, že tu panujú také trošku odlišné pohľady na to, ako, by, ako to celé postihuje e, zdroje táto oblasť modrej ekonomiky. Je to oblasť, ktorá postihuje zdroje a sú tu vlastne vopred zadefinované priority zo strany Európskej únie. A potom je tu ešte iný prístup, iný možný prístup, a tým je, povedzme, rešpektovať rôznorodosť priorít, volieb a možností členských štátov, ktoré bez pochyby existujú v tejto oblasti. Určite zdroje, možnosti, potenciál, využívanie zdrojov je sa v rôznych členských štátoch, potom, je, potom sú tu tradície, história, využívania e, morskej ekonomiky. Čiže v akejkoľvek stratégii je dôležité e, uznať rôznorodosť členských štátov a ja si myslím, že to by sme určite mali zachovať. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne tieňovi spravodajca pani Feraky za EPP. Ďakujem, pán predseda veľmi stručne. Myslím si, že mnohé z našich pozmeňovacích návrhov sa prekrývali a som si istá, že sa na mnohých veciach môžeme dohodnúť a hľadať spoločnú reč pri iných. Tieňoví sa stretli už ešte tento týždeň a Hovorili sme o veciach, na ktorých by sa malo ďalej pracovať. Ide o vytváranie, promade ide o vybudovanie novej agentúry. My by sme boli proti takémuto návrhu, ako viete, veľmi dobre. Avšak môžeme súhlasiť s tým, že existujúca agentúra by mohla prevzať tieto aktivity, ako napríklad eh, výskum a aj ďalšie agentúry by mohli na tom spolupracovať, pokiaľ by to viedlo k skvalitneniu sektora. Mali by sme vedieť skombinovať existujúce financovanie pod jednou strechou, tak povediac. Máme Horizont 2020, ktorý by mohol byť využiť na, na inovácie a modrú ekonomiku. Takisto sme presvedčení, že pokiaľ ide o financovanie, strategicky by sme mali byť schopní naplánovať financovanie modrého sektora, prioritizácia a prioritizácia cieľov je nevyhnutná a podľa mňa by sa tým zvýšil aj dosah financovania, najmä ak sú zdroje obmedzené. Vieme, že sa nám nepodarí vytvoriť jednu, jednu, jednu stratégiu, ktorá bude dobré, dobrá pre všetkých. Máme na mysli to, že každý členský štát by mal jasne zadefinovať svoje ciele a priority, aby sa dosah financovania skvalitnil ne, netreba zabúdať na to, že modrá ekonomika je dosia len oznámením komisie. Pretavme to do stratégie a ja sa veľmi teším na spoluprácu s kolegami, na pozmenujúcich návrhoch a Dovolte mi ešte drobnú pripomienku, pokiaľ ide o CCS Ehm, my sme proti tomu, aby sa e, viazali ďalšie finančné prostriedky na túto oblasť. Ďakujem veľmi pekne. Vidiam Dalí. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som poďakovala pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Na prvom stretnutí prebehla úprimná diskusia. Diskutovali sme o tom, ku ktorým otázkam sme schopní sa dopracovať k dohode a diskutovali sme aj o tom, ktoré e, z otázok sú povedzme zapeklitejšie. Skutočne stojí pred nami dôležitý dosie. Dosie nám ponúka príležitosť e, e, uvoľniť potenciál modrej ekonomiky v EÚ a chcem sa zamerať na niektoré z bodov, o ktorých sa hovorilo. My potrebujeme podľa mňa na to, aby mm, rozvoj modrej ekonomiky bol udržateľný, potrebujeme vytvoriť e, kohezívne námorné mm, akčné kroky. Kohezívny, to je veľmi dôležité. To je to dôležité slovo. Ja vám to samozrejme ešte mm, potom rozpracujem. Pokiaľ ide o agentúru, ja som to už povedala počas zasadnutia, pán spravodajca to vie. Nejde tu o budovaní ďalšej agentúry. Ide tu o to, aby pod jednou strechou existovali relevantné agentúry a riaditeľstva, ktoré pracujú na téme modrej ekonomike. Potrebujeme koherentnú politiku, kde sa zachová kompetencia členských štátov, ale kde sa kroky koordinujú a kde jednotlivé kroky neprebiehajú v rozpore jeden s druhým. A podľa nás ide o niečo, s čím môžeme súhlasiť Mm, nechcem podrobne zachádzať do toho, kde bude agentúra na teraz. Ja naozaj chcem vedieť, či tento výbor by v zásade odsúhlasil s tým, aby pod jednou strechou existovali všetky subjekty, orgány, agentúry, ktoré by poskytovali alebo ktorí pracujú na téme modrej ekonomiky. K téme financovania. My sa domnievame, že EÚ a členské štáty mm, musia pracovať, musia byť schopné mm, pracovať na možnom financovaní. My ale nechceme zatiaľ ohroziť financovanie už existujúcich a bežiacich programov. Musíme sa ubezpečiť, že nedôjde k plýtvaniu finančných prostriedkov a že k projektom nakoniec nedôjde, pretože v takejto situácii mm, jednoducho nemožno duplikovať a mrhať zdrojmi. Ešte ďalšia vec, bola som spokojná s tým, že je tu dohoda, dohoda, um, že prístup, eh, ke, keď jeden, jedno riešenie na všetko neplatí, pretože každý vie, že situácia sa rôzni, treba zároveň aj riešiť nedostatok informácií a dát k oceánom, moriam, zdrojom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Grobarčík za EKR, ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi Perejrovi za vypracovanie kvalitnej správy. Spravodajca je všeobecne známy obrovským prínosom k rozvoju e, rybolovu, mm, oblasti boja, za, zachovanie stavu rýb, v moriach a oceánoch. Téma je nesmierne dôležitým prvkom stratégie, najmä vzhľadom na nedostatok a neexistenciu spoločnej politiky pri riadení morského hospodárstva. A to aj v súvislosti s priemyslom, ktoré, by malo, ktoré malo byť dôležité v EÚ. To sa týka um, najmä stavby lodí, námornej dopravy. Toto sú tiež veľmi dôležité prvky. Nezabúdajme na otázky týkajúce sa životného prostredia, ktoré sú tiež cieľom Európskej únie. Hmm. Pokiaľ ide o využitie morského dna, to je dôležité aj pre náš výbor. Náš výbor sa zaoberá otázkami výskumu, nezávislosť v oblasti prieskumu prírodných zdrojov a ich využívania v súlade s klimatickými cieľmi. Ja by som chcela poďakovať ešte raz pánovi správodajcovi, ďalším rečníkom za e FTT, pán Tamburáno. Ďakujem. My zdieľame obavy, že využívanie morských zdrojov nie je v rovnováhe so samotnými ekosystémami. Investície do modrej ekonomiky by mali mať na pamäti ekologické využívanie zdrojov, obežné hospodárstva a zachovávanie životného prostredia. V, vo svetle takýchto princípov sme predložili aj pozmeňovacie návrhy. Je nám veľmi ľúto, že koncept modrej ekonomiky zahrňuje aj využívanie zdrojov, prírodných zdrojov a krátkodobé krátkodobé industriálne aktivity nemajú za následok vytváranie trvalých, trvalých pracovných miest a okrem toho sú aj škodlivé pre jednotlivé prírodné zdroje. Preto, preto si želáme, aby, mm, aby prieskum a ťažba boli vyškrtnuté. Takže všetko by to malo vychádzať z trvalo udržateľných aktivít, aby sme zachovali naše morské prostredie aj pre budúce aj pre budúce generácie. Mali by sme mať pamäti aj článok 190 Lisabonskej zmluvy. My by sme boli veľmi radi, keby, na, keby, keby tieto nami nadnesené body našli konsenzus a súhlas aj u kolegov. Ďakujem veľmi pekne, pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že táto téma je pre nás veľmi významná, keďže dve, dve tretiny sveta sú pokryté morom a ide aj o to, ako využijeme zmysluplne morské dno, aké technológie potrebujeme. A preto vedecký výbor Európskeho parlamentu STOA e, za, e, dá vypracovať štúdiu o využití hlbokého mora Deep Sea Exploitation, kde sa za, špecializuje práve na sociálne aspekty a životné prostredie aby sme videli, aké možnosti máme v legislatíve toto modré, túto modrú ekonomiku čo najlepšie využiť. Chcem poprosiť spravodajcov, aby sa zaoberali touto štúdiou, aby zohľadnili to, čo je v nej uvedené, pretože je pre nás naozaj dôležité, aby to bolo zohľadnené aj vo e, vedeckých materiáloch. Ďakujem. Ďalšie pripomienky? Zdá sa, že nikto. Za komisiu pán Bejc. Sa DG Mar. DG Mare. Ah, Thank you very much. Um, Ďakujem, pán predseda, za DG Máre kolegov z DG Research by som rád poďakoval váženým poslancom za pripomienky. Nesmierne zaujímavé si vypočuť vždy pripomienky Európskeho parlamentu k nášmu dokumentu. My zvážujeme, zvážime to, čo tu odznelo. Nemáme ehm, zatiaľ, zatiaľ vyhranený názor, pretože mm, naše stanovisko je predmetom analýzy, pracujeme na tom, takže dokument, ktorý bol publikovaný minulý rok, si kladol za cieľ poukázať e, na modrú ekonomiku, inovácie v tejto oblasti. Hovorili sme v ňom o rôznych e, akčných krokoch, ako napríklad Business a Science Forum. Ehm, dnes vlastne sa spúšťa toto fórum v Grécku na Európskom námornom dni a na ďalších eh, akčných krokoch pracujeme. K otázke agentúry, ktorá bude riešiť otázky modrej ekonomiky. Isté, je to zaujímavá myšlienka, ale neviem vám k tomu zaujať stanovisko. Predložili ste aj návrhy k morským minerálom. My sme takéto niečo identifikovali v roku 2012 k mm, balíčku o modrom raste. Európsky operátori by nemali byť vytláčaní z tejto oblasti, čo čomu pravdepodobne by mohlo dôjsť aj v rozličných častiach sveta. Hovorili ste o pilotných krokoch. Nuž, na teraz riešime jednotlivé otázky, pokiaľ ide o morskú ťažbu a plánujeme spustiť konzultáciu v tejto otázke v blízkej budúcnosti. <clears throat> Ďalej, ohľadne CCS. Nuž, to nespadá pod náš mandát Neviem, či kolegovia za výskum by sa radi k tomu vyjadrili. To patrí do gestie DG Energy. Jeden z rečníkov hovoril o tom, že mnohé z pozmenujúcich návrhov sa prekrývajú. Áno, to je pravda. Jeden z pozmenujúcich návrhov, na ktorý by som vás rád upozornil, sa týka niečoho, čo európska legislatíva v súčasnosti neumožňuje. Hovorí sa tam o poľnohospodárstve. Navrhovaný pozmeňovací návrh 176, odsek 16. E, volá sa tam po podpore prechodu od tradičných spôsobov poľnohospodárstva k biopraktikám. Hovorí sa tam o, o systémoch, um, o bežhovom hospodárstve. A v roku 2009 tieto v, v, rám, v zmysle legislatívy z roku 2009 tieto recirku, recirku recirkulačné systémy nie sú povolené v biohospodárstve a Máme výskumný projekt, ktorý v súčasnosti rieši túto otázku a už návrh z roku 2009 povedal, že táto otázka sa opätovne otvorí, ale v súčasnosti legisl- platná legislatíva pre hospodárstvo takéto niečo nepredpokladá. Nuž a mm, toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem. Predtým, než sa ešte vrátim k nášmu pánovi spravodajcovi, dovolte mi, aby som vás informoval, kolegovia, že viac menej za 15 minút pán Ettinger príde medzi nás. 10-15 minút to odhadujem a ako vidíte, sala je prázdna. Bolo to v našom programe, že pán Ettinger príde medzi nás. Téma diskusie je veľmi dôležitá cestná mapa smerom k, ku kompletizácii digitálneho jednotného trhu. To je dôležitá diskusia. Ja e, žiadam, aby ste zavolali kolegom, aby prišli medzi nás sem do sály od 10-15 minút o 10-15 minút začne diskusia. Poprosím vás, zavolajte kolegom, pretože to vyzerá... No, myslím si, že to bude obrovským sklamaním pre nás všetkých, ak je tu pán komisár a sála bude prázdna, takže teraz poprosím pána spravodajcu a poprosím vás 15 minút <laughs> môžete rozprávať. Pán Grobarčík, vy chcete niečo doplniť? Chcete niečo doplniť k energetickej únii? Nie, nie, dobré, v poriadku. Takže nech sa páči, pán spravodajca. E, e, e, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si už myslel to, čo ste povedali, ale Keby som mal pozitívny pohľad, tak e, sa určite sála zaplní. Ja ďakujem veľmi pekne za návrhy kolegov. Budeme ďalej pracovať na týchto kompromisných návrhoch a určite prídeme ku kompromisným riešeniam, ktoré odstránia ešte problémy pri niektorých bodoch. Dôležitá vec, ktorú by som chcel povedať, je niečo, čo súvisí aj s tým, čo už povedala komisia. A síce, že v správe je jeden dôležitý bod, a to je hneď ten prvý bod, kde si myslím, e, sme dosiahli veľký koncenzus tam ani nie je nejako veľa pozmenujúcich návrhov, ani ho nemusíme meniť. Ide o konštatovanie, že východisko komisie v otázke rozvoja modrej ekonomiky je veľmi reštriktívne úzko poňaté. To oznámenie, ktoré sme dostali, že e, výskum a vývoj aj v tejto oblasti sa majú využívať, aby sa vytvorili aj pracovné miesta, je oznámenie, ktoré sa koncentruje na veľmi malú oblasť. Napríklad, ja neviem, ťažba na mori, biotechnológie a podobne. Avšak je veľmi dôležité, aby sme to ponímali oveľa širšie, oveľa integrovanejšie, Existujú predsa inovácie, ktoré umožňujú vytvárať pracovné miesta v celom rade odvetví, ktoré tiež patria do modrej ekonomiky. A to sú tie nové vznikajúce odvetvia, ktoré obohacujú tradičné odvetvia, ktoré máme, ako je rybolov, lodiarstvo, akvakultúra a podobne. Na to tiež nesmieme zabúdať keď pripravujeme rozvojovú stratégiu pre modrú ekonomiku. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne e, milý kolega, za túto správu na takúto veľmi dôležitú tému e, pre nás všetkých, ako je modrá ekonomika. Hlasovanie o návrhu správy bude 16. júna 2015. Máme 223 pozmenujúcich návrhov doteraz a ja si myslím, že o 4 týždne by sme mali byť e, hotoví a pripravení hlasovať v našom výbore. Ďalšou témou je, je časový plán dokončenia digitálneho jednotného trhu a pán komisár príde za, medzi nás o niekoľko minút.

Dear Colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Thank you very much, Mr. Mr. Commissioner, for coming to our committee. It's absolutely usual situation. Takže dovolte kolegovia, aby som privítal medzi nami e, komisára, čo je našou bežnou praxou práce, že veľmi často a zvyčajne nás navštevujú komisári diskutujú s nami o oblasti svojej zodpovednosti. E, pán komisár zmenil portfólio, predtým sa zaoberal energetikou, ale teraz sa zaoberá budovaním vnútorného digitálneho trhu a to je tiež téma, ktorá súvisia aj s energetikou. Takže našou témou dneska je výmena názorov na e, časový plán dokončenia digitálneho jednotného trhu a budovanie digitálnej ekonomiky a spoločenstva. Tento časový plán je veľmi dôležitý pre nás, nielen vo, z všeobecného hľadiska alebo stratégie. Je to proste aj z tohto pohľadu veľmi dôležité Predstavuje to veľký krok na ceste k dosiahnutiu digitálnej únie a na to, aby sme čo najviac e, využili príležitosti na rast rozvoj digitálnej ekonomiky. Očakávame, že sa dozvieme všetko o jednotlivých opatreniach, ktoré navrhuje Európska komisia a najmä v pilieri 2 a 3 tejto stratégie, ktorá sa týka e, kompetencií nášho výboru. V tejto stratégii máme niekoľko hlavných pilierov. Prvý pilier je v oznámení pilierom, ktorý sa týka mnohých ďalších e, výborov parlamentu, možno najmä INKA. Ale druhý a tretí pilier sú určite piliermi, ktoré spadajú do rozsahu našej pôsobnosti a preto máme záujem o všetky informácie k časovému plánu dobudovania digitálneho jednotného trhu. Nech sa páči, pán komisár, dávam vám slovo. Pán predseda, milý pán Buzek, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem za túto príležitosť sa k vám prihovoriť. A v našom balíku komisie sme prišli s oznámeniami, ktoré e, predstavujú pre budúce dva roky mnoho spoločných činností pre parlament v spolupráci s komisiou. To znamená, ja vás potrebujem a tá cesta europeizácia digitálnej politiky e, smeruje k parlamentu, smeruje k rade a chcem na úvod povedať, že pritom potrebujeme v digitálnom odvetví inú pracovnú kultúru, inú pracovnú rýchlosť. Žiadne odvetvie nie, sa tak rýchlo nemení ako digitálny sektor. Je to sektor, v ktorom sa razantne rozvíjajú technológie. Preto moja prvá prozba, ktorá sa týka obsahu, dovolte, aby sme rýchlo konali, rýchlo reagovali, sme naozaj bolestne pomali, pripomali. Naša pracovná metóda so zelenými knihami, otázkami, odpovediami, bielou knihou, oznámením, návrh, pra, e, návrh e, právneho predpisu komisie a tak ďalej a tak ďalej, kým potom prvé stanovisko parlamentu, potom rok blokády, žiaden mandát pre radu alebo limitovaný mandát, potom e, tie veľmi zdlhavé rokovania, napríklad to vidíme aj pri smernici TS a proste a potom možno až potom dojde k rozhodnutiu a potom implementácia do vnútroštátneho práva. To trvá 5 až 7 rokov. A digitálny natives a Silicon Valley jednoducho nečakajú 7 rokov, nie sú na to pripra- ochotní. My sa jednoducho týmto postupom e, zoš- zosmiešňujeme. Tento náš pracovný postup nás zosmi- zosmiešňuje. Ak chceme napríklad zvýšiť e, plochu na vinohrady v Európe potrebujeme 10 rokov. Aj pre ciele v oblasti klímy 2015 nemáme rýchly postup. Tam sú to možno dva roky, kým niečo dojde. Ale ten čas, ktorý takto v digitálnej revolúcii premrháme, je stratený čas. A Európe hrozí, že zaspí digitálnu revolúciu alebo prehrá v nej našou ambíciou má byť, aby sme sa vrátili do globálnej hospodárskej súťaže, aby sme viac a rýchlejšie vykonávali výskum, viac investovali rýchlejšie do infraštruktúry, aj do dobrej legislatívy. To je to, čo považujem za rozhodujúce v príprave pre jednotlivé témy, v spôsobe práce európskych demokratických inštitúcií. Čo sú ťažiska našej stratégie, našej europeizácie digitálnej politiky? V prvom rade naozaj potrebujeme vybudovať digitálny vnútorný trh. Prečo? Preto, že Európa popri únii mieru, únii hodnôt, menovej únii, vždy pred, sa snažila o vnútorný trh o vnútorný trh pre výrobcov, pre služby a pre občanov pri spravodlivej hospodárskej súťaži. Platí to pre tovar, pre auta, pre potraviny, ale platí to aj pre digitálne služby. A tu je veľmi dôležitá jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá pre digitálny vnútorný trh a prečo si ho vyžaduje. Keď budujete auta, máte vysoké náklady na vývoj, ale aj na výrobu pri výrobe toho vozidla. Keď produkujete, vyrábate potraviny, máte náklady spojené s licenciou na začiatku, ale máte aj výrobné náklady. Digitálne služby, platformy, aplikácie sa vyznačujú vysokými nákladmi na vývoj, ale potom, keď je to už zrealizované, tak tá otázka, či máme 100 zmluvných partnerov, zákazníkov alebo jednu miliardu zákazníkov, nie je rozhodujúca. Tie náklady sú v každom prípade takmer nulové. Zoberme si napríklad otázku solárnej energie. Vývojové náklady a inštalačné náklady sú veľmi vysoké, ale keď je už na streche solárny panel, tak tie výrobné náklady, keď svieti slnko, sú veľmi nízke. A preto Potrebujeme veľký trh, trh pre digitálne služby, pretože poskytovatelia digitálnych služieb nechcú 28 jednotlivých trhov, chcú ten najväčší vnútorný trh v Európe, väčší ako USA. To znamená, keď vytvoríme digitálny, vytvor, e, digitálny vnútorný trh, spravili sme prvý krok, aby sme sa mohli s väčšou autoritou, s vrcho, suverenitou voči Číne, Japonsku, Južnej Koreji, Ameriky vrátiť na tento globálny trh s hrdosťou Vnútorný, každý trh potrebuje transportné možnosti, kvalitu, kapacitu, rýchlosť. Platí to pre budovanie ciest, pre železnice, pre vzdušný priestor, pre vodné cesty a platí to aj pre digitálne cesty. A keď hovoríme o kvalite, rýchlosti a kapacite pri digitálnej infraštruktúre, vidíme, že to nie je tak dobre vybudované. A chcem už hneď teraz povedať, že napríklad máme perfektné scenáre na to, aký počet aut bude na cestách v Európe v roku 2030. Vieme, aké budú objemy tovaru prevá, prena, vozené po cestách. Vieme, aký bude raz cestnej dopravy, železničnej dopravy, vzdušnej dopravy, ale to nestačí. To nestačí e, vedieť v oblasti e, e, dopravy údajov, údajových diálnic, pretože počet prenašaných údajov bude explodovať. Každý rok, ktorý príde, bude toho viac a viac. Zoberme si IoT, priamu komunikáciu strojov, nové ponuky, ponuky nových služieb, e-zdravotníctvo, ja neviem, e, jazda na diálku. To všetko bude fungovať na báze prenosov údajov a raz bude exponenciálny. Preto musíme zabezpečiť, ja neviem, 30, 50 MB za sekundu, ani 100 nebude stačiť. My budeme potrebovať tisíc megabajtov za sekundu. Hovoríme o rýchlosti na druhej strane nad 100, pretože prenos údajov bude v miliardách. Budeme využívať optické vlákna, musíme investovať do výskumu 5G, aby sme v celej Európe pokryli celú plochu na Zemi a mohli poskytovať a využívať digitálne služby. Napríklad, aby ste to všetko pochopili, keď idem s autom, z Bruselu cez Luxembursko a Saarbrückensko, Karlsruhe, Stuttgart, Mnichov, Salzburg, Linz, tak môže mať zavrieté oči na zadnom sedadle a telefonovať a povedať presne, kde som. Viem, či som v Ardenách, alebo viem, či som v Falských Alpách. E, jednoducho, presne to viem podľa toho, aký signál dostanem nie je to trapné, že keď prekročíme hranice v aute, bicyklom, vlakom, už neplatíme celá dane, nemáme pasové kontroly, nemáme kontroly tovarov, nemusíme meniť menu, ale, ale nemáme žiaden signál v príjme cez zvuk, pretože napríklad, keď idem zo štátu A do štátu B, 8 minút nie som na mobile dostupný a my si hovoríme high-tech Európa a pritom nemáme zabezpečenú nepretržitú komunikáciu. Potrebujeme štvrtú generáciu, piatú generáciu, 5G, bezdrotové musíme investovať do optických vlákien to sa všetko sa musí navzájom doplňať a je to dôležitejšie než budovanie ciest a železníc. Preto plán Junckera, plán FC, ktorý sa teraz rieši v trilogu, je plán, kde ja spolu s EIB by som chcel mať čo najviac opatrení do širokého pásma digitálnej infraštruktúry, aby sme mohli veľmi rýchlo začať financovať. To sa mi zdá najdôležitejšia výzva pri budovaní európskej infraštruktúry. Našim cieľom je e, smernica NIS, kde sa hovorí o údajovej bezpečnosti, o bezpečnosti údajov v Európe. Práve s vašim kolegom sme boli na otvorení veľkej konferencii o kybernetickej bezpečnosti. Dámy a pani, E, priemysel 4.0, budúci priemysel, bude fungovať len vtedy, ak budú mať občania dôveru v digitálnu infraštruktúru a v cloud computing. A je jasné, že priemyselná špionáž zajtrajška sa nebude realizovať priamo v teréne, vo fabrikách, ale nie v tých zásuvkách, kde máte výkresy. Priemyselná špionáž zajtrajška bude prostredníctvom údajov, datových systémov Samozrejme, e, ešte aj dnes, aj zajtra, aj pozajtra to bude tak v tých šuplíkoch, ale budúcnosť začína už dnes. A tú budúcnosť, ktorá začína dnes, tu chcem znemožniť. Takže vás chcem poprosiť, aby prišla naozaj táto smernica, e, e, ktorú potrebujeme. Vidíme, že lobistická práca OTTS bola úspešná. Potrebujeme platformy. Potrebujeme európsku kultúru bezpečnosti údajov. Máme dobré normy, potrebujeme investície do údajovej bezpečnosti. To môže byť silným plusom pre nás, pretože bezpečnosť údajov na iných svetadieloch sa neberie tak vážne ako v Európe. A to je našou výhodou. Smernica TSM napríklad. Tá je už teda pomerne vybrakovaná a rokovalo sa o nej spredu aj dozadu a už je skoro jedno, čo to bude výsledok. Jednoducho chcem povedať, že po rozhodnutí k tejto e, smernici bude reforma, budeme skúmať znovu telekomovú legislatívu v Európe a začneme e, prepracovanie a prídeme s novými návrhmi pre moderný telekomunikačný priemysel Európy, ktorý bude konkurencieschopný, ktorý, bude, ktorý priláka investície. Okrem toho máme ďalšie témy, ako napríklad roaming, neutralita sieti a podobne. Chcem poprosiť, aby ste tlačili na členské štáty, aby boli ochotné hovoriť o frekvenciách, o tom, aby sa hovorilo o na, e, národných aukciách e, frekvencií, lebo 5G je možné dosiahnuť len tak. Pokiaľ ide o roaming, a ja si myslím tak ako vy, že roaming patrí do minulosti a my hovoríme o prechodnom období, rokujte tvrdo, určite do eh, jedného či do troch rokov budeme mať jeden priestor s jednotnými poplatkami. Keď ja som bol dieťa, mali sme miestne telefonické hovory bez predvoľby a eh, medzinárodné hovory. Dneska máme národné tarify a, sme mali vtedy minulosti ešte medzimestské hovory a s inými tarifmi. Teraz máme len vnútroštátne tarify a medzinárodné tarify. Preto ja vidím roaming tak, že roaming bude veľmi rýchlo patriť do histórie. Neutralita siete, každá diskriminácia by mala byť vylúčená. Mali by sme mať rovnaký prístup pre všetkých malých aj veľkých za rovnakých podmienok. Otázka je, čo potrebujeme okrem toho ešte pre všeobecný záujem, napríklad dopravné riadiace systémy, napríklad e-zdravotníctvo, teda tam, kde nám veda a hospodárstvo, ekonomika dokáže, že je to špecializovaná služba, ktorá potrebuje určitú bezpečnosť, zaručenú bezpečnosť pri prenose údajov a až vtedy nám budú občania veriť a vtedy sa to podarí pre mňa je rozhodujúce okrem infraštruktúry a moderného riadenia regulácie právnych predpisov aj moderná, moderný výskum, moderný výskumný priestor. V rozpočte sme dostali dostatok prostriedkov na výskumné projekty spolu s priemyslom, s malými a strednými podnikmi pre startupy v Európe od cloud computingu cez Epidata, od priemyselných projektov budúcnosti musíme všetko, čo máme v priestore pro, e, výskumu, aktivovať. Ide aj o to, aby boli všade rovnaké podmienky. Level playing field, náš úmysel pomôcť Európe aj v oblasti digitálnych autorských práv potom audiovizuálne mediálne služby. Aj tam chceme mať spravodlivú súťaž. Čo mám na mysli? Keď dnes napríklad ORF alebo RAI alebo BBC alebo Television France a podobne pripravujú ponuku pre televíziu, televíznu ponuku. Oproti ním stoja služby video na požiadanie, Amazon, Netflix a niektorých, a tí jedni musia dbať na ochranu mládeži, pretože sú verejnoprávnymi poskytovateľmi, podliehajú dozoru, musia dbať na kvalitu a potrebujeme tam zastúpenie spoločnosti v rôznych grémiach, majú obmedzenie hospodárskej súťaže a tí druhí, tieto platformy, nemusia dbať na nič. Nezodpovedajú totiž za obsah a to by mohlo viesť ku skresleniu hospodárskej súťaže. Preto skúmame, či pri reforme e, smernice o audiovizuálnych médiách by sme nemohli pripraviť určité usmernenia povinnosti pre e, ODT, pre týchto poskytovateľov, bez ohľadu na to, či majú sídlo v Európe alebo či pracujú z Kalifornie, či z Kalifornie ponúkajú svoje služby. A potom je tu ďalšia téma a to je priemysel. Dámy a páni, Američania majú jasnú stratégiu. Chcú využiť digitálnu prevahu na to, aby dosiahli prevahu celkové, celej ekonomiky. To znamená, Google a Apple sa dostávajú do centra strojárstva, automobilového priemyslu, e, obchodovania s knihami Amazonu, bankovníctve, PayPal a podobne sú v jadre poisťovníctva, pretože ten, kto má dáta, má moc. A keď vy máte svoj iPhone, ktorý ste kúpili od Apple a nečítali ste všeobecné podmienky, ale ste to im podpísali, aby ste ten prístup dostali, proste jednoducho ako súkromná osoba. A potom, keď v zime, zime cestujete z Bruselu do Hamburgu 4 hodiny a o druhej začalo snežiť. Apple vie o vašom vodickom správaní viac ako vaša poisťovňa e, automobilov auta. A tieto údaje znamenajú, že zbierajú údaje, ktoré, vám, e, ktoré im umožnia poskytnúť vám takú po, poisťovaciu zmluvu, ktorá vychádza zo skutočného hodnotenia vašho správania. A vidíme tu, že tu ide teda o e, všetky odvetvia, ktoré si dokážeme predstaviť, všetko okolo nás bude zasiahnuté týmito postupmi. A to znamená, že vlastne naša životná základňa je ohrozená. Je to oveľa väčšie ohrozenie než daňové zaťaženie alebo u nich pracovnej sily. Digitálna revolúcia je naozaj veľkou výzvou. Potrebujeme európsku stratégiu aby sme získali väčšiu autoritu, digitálnu zvrchovanosť, aby sme mali jednotný digitálny trh a potom, keď spoločne s priemyslom dokážeme tvorivo využívať údaje, ponúkať nové služby, vzťahy k zákazníkom, údržbu, optimalizáciu procesov, zvyšovanie kvality a podobne, tak dosiahneme svoje ciele, svoju prevahu. Napríklad automobilový priemysel je prvé odvetvie, kde sa to stane potom bude, ja neviem, strojárstvo, chemický priemysel, bankovníctvo a poisťovníctvo. Potom tým pokrieme všetko. A takto sa snažíme o vytvorenie digitálneho trhu, ktorý bude platformou, ale cieľom je digitálna únia. Keď budeme mať rozumnú stratégiu, tak zaručíme pracovné miesta, vytvoríme nové a vytvoríme hodnotu a e, priemyselnú spôsobilosť, ktorú stabilizujeme a potom budeme v centre diania a ja počítam s tým, že vy ako zákonodarci a tí, ktorí sú zodpovední za rozpočet a výskum, budete našim partnerom a ja potrebujem rýchlejšie, efektívnejšie legislatívne postupy, než to bežne praktizujeme v Európe. Ďakujem. For, for your very deep and wide treatment of our Predseda, ďakujem pekne, ďakujem aj za eh, informácie o problémoch eh, digitálneho vnútorného trhu. Je to veľmi dôležité, eh, tiež tešíme, že ste nám vysvetlili, aký je politický prístup, prístup v tejto téme, pretože to sú veci, ktoré zaujímajú veľmi občanov. Takže prejdeme teraz k, s rečníkom za EPP. Je to pani de Castillo Vera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujeme pánovi komisárovi za to, že medzi nás opäť prišiel práve v tento veľmi dôležitý moment kedy sa hovorí o cieli, o tejto výzve vytvoriť digitálne hospodárstvo a digitálnu spoločnosť. Mohli by sme povedať, že rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnej spoločnosti je ako vysokorýchlostný vlak, ktorý nemá zastávky. A Európa nemôže byť v, v, vo vagóne na konci alebo v strede. Musí byť v lokomotíve takéhoto vlaku. To jednoducho je nevyhnutné. Je to naša povinnosť, je to naša zodpovednosť. A v tomto kontexte je veľmi jasne, aby ste to veľmi dobre vysvetlili a ja nebudem už to nejak analyzovať, aby som nemrhala časom. Jednotný trh, jednotný trh je zásadný, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o jednotnosť únie a ale v rámci jednotného trhu, digitálny jednotný trh je motorom jednotného trhu. Čiže je to možnosť, je to vďaka nemu môže Európska únia konkurovať za lepších podmienok zvyšku sveta. Preto potrebujeme všetko, o čom ste hovorili, pán komisár. Dve veci z mojej strany. Poprvé, sme veľmi blízko tomu, že sa dopracujeme k dohode, ktorá bude prínosom pre všetky strany a najmä pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o roaming a pokiaľ ide o e, neutralitu siete, otvorený internet a treba už len vykonať posledný krok. Ja mám dneska po obede debriefing k tomu a viete si to predstaviť, že im budem môcť porozprávať, kde, kde sa nachádzame. A preto je dôležité vynaložiť to posledné úsilie a treba to úsilie vynaložiť e, v týchto dňoch. Vieme, vieme o tejto výzve, všetci sme si toho vedomí, vieme o tomto záväzku a povinnosti, že máme politickú povinnosť voči občanom a musíme sa k tomu dopracovať. Po druhé, e, treba naozaj dobré vodcovstvo a to, o tom nie je pochyb. Mm, ja viem, že pán, pán, pán komisár je odhodlaný, nebojí sa problémov, víziev a skutočne ja si myslím, že môžeme um, skutočne potrebujeme ale oveľa posilnenejšiu posilnejšie vodcovstvo než predtým pretože politika je pomalá, inštitúcie sú oveľa pomalšie a naozaj potrebujeme to, aby komisia viedla. Komisia je tá, ktorá má možnosť nejakým spôsobom presadiť to nárade. a Mm, zhrala dôležitú úlohu aj zoči voči parlamentu. Čiže vodcovská úloha komisie je nevyhnutná viac ako predtým a bez takéhoto niečoho nebude môcť, nebudeme môcť pokročiť, pokročiť ďalej. A na, na záver, pán komisár, čas beží a tie lehoty sú veľmi pomalé, povedzme, treba pracovať na kreatívnej politike ktorá by mala byť prispôsobená istým podmienkam a situácii. Legislatíva, ďalšia vec v prípade legislatívy, respektíve pokiaľ ide o soft regulation, to by sa, ako hovoril kolega, z pohľadu legislatívy treba prisudzovať priority treba naozaj ísť do jadra témy, ktorú chceme legislatívne upraviť. Dopracujeme sa nakoniec obdobia legislatívneho, nebudeme mať nič, takže potrebujeme na tom pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem pekne teraz za eh, SND. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán komisár, ja som veľmi E, spokojný s tým, čo som si vypočul dnes, čo ste nám dnes odprezentovali. Spomenuli ste niektoré z myšlienok, vypočuli ste aj vaše vypočutie a to je veľmi upokojujúce to vypočuť si to. A teraz už ale nastal čas e, pre Európu, aby naozaj vytvorila úspech aj pomocou GSM pred 20 rokmi vlastne Európa bola lídrom a teraz musíme vlastne ľuďom hovoriť, že akí sme boli voľa kedy dobrí. Boli sme lídrami, ale trošku sme stratili na rýchlosti v 3G, 4G. Teraz sa už hovorí o 5G, čo predstavuje príležitosť pre obnovu európskej ku obnovu európskej ekonomiky. Takže to treba zdôrazniť. A ale či sa nám podarí dostať e, tie príslušné peniaze, ktoré treba na spustenie 5G a či na to budú projekty. Ja viem, že sa rokuje aj o týchto veciach v rámci Junckerova plánu a myslím, že časť výskumných peniazí sa podarilo zachrániť na toto. A verím, že aj teraz parlament aj s komisiou sa dostáva k určitej dohode. Potrebujeme rozmýšľať o 5G, potrebujeme digitálnu infraštruktúru, to je veľmi dôležitý bod, ale ako z tieto investície zabezpečíme alebo či pretavíme do reality. Ja, by som, ja som hovoril že aj o týchto otázkach v minulosti. E, Počtačová bezpečnosť to je veľmi dôležitá vec a možno je to kľúč k nášmu úspechu, pretože nehovoríme o akomkoľvek úspechu v Európe. A myslím si, že musíme mať taký systém, ktorý nám zabezpečuje určitú certifikáciu Ehm, taký tretí orgán, nezávislá organizácia by mala byť zodpovedná za certifikáciu internetu, bezpečnosť internetu, lebo keď máte nejakú online službu pre napríklad finančnú inštitúciu, ktorá bude investovať miliardy do bezpečnosti, a potom príde iný investor, tak vlastne nevieme, že akí títo investori sú, lebo nemáme certifikačný systém, ktorý by mohol povedať ľuďom, že aký rating majú takíto investori. Nevieme, aký je ich výkon. Takže si myslím, že potrebujeme takúto certifikáciu. A takéto riešenie pravdepodobne by nám mohlo pomôcť vyriešiť otázku s nedostatkom dôvery v riešenia bezpečnosti internetu, pretože ľudia nevedia ich vyhodnotiť. To je problém. A potom ďalšia vec. Musíme byť aj konzistentní, aspoň komisia musí byť konzistentná. Momentálne DG Regio e, sa venuje otázke digitálnej agende a tak ďalej, ale sú tu aj ďalšie oblasti, ako napríklad čomu sa venujú štruktúrálne fondy. Ale potom sú tu aj iné stratégie, ktoré sa riešia ale my musíme mať eh, jasný zmysel toho cieľa, kam sa chceme uberať. A je trošku zvláštne, že máme digitálnu agendu, E, ktorú, ktorej, na ktorej pracuje DG Regio, ale oni nehovoria vôbec o bezpečnosti internetu ani o niektorých iných e, súvisiacich otázkach, takže tu treba väčšiu konzistentnosť a potom je tu aj určitá nejasnosť či nedorozumenie medzi nimi a členskými štátmi a potom dochádza k rôznym blokádám a napríklad to sa stalo presne aj s e, celým spisom GSM, DG Regio povedali jednu vec, ale my sme chceli taký konzistent, také konzistentnejšie posolstvo. Čiže e, v niektorých oblastiach e, máme spoločný názor a spoločný priestor, aj sa o, tie o tomto dnes hovorili, ale tiež treba pouvažovať aj o tom, aké budú budúce technológie. Teraz je dôležité, pretože hovoríme o systémoch zvyšovania objemu a verím, že pod vašim vedením budeme naozaj môcť rozhodne postupovať a hovoriť jedným hlasom predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Marek Robarčík e, za ECR. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem aj vašu, za vašu prezentáciu. Zdieľam vaše vyjadrenie, že e, naozaj sa veľmi angažujete v digitálnom trhu. Moja otázka by, sa, by bola skôr namierená e, smerom k technickým otázkam a k vašej koncepcii, pokiaľ ide o celú sféru infraštruktúry. Pretože ako vieme, definitívnej zmene došlo vo chvíli, keď sa prešlo zo systému analógového na systém digitálny. To boli ešte prvé počítače, ktoré dávali možnosť e, prenosu dát v digitálnom systéme. To sa nedalo porovnať, e, ale porovnať s tým, s tým čo máme už dnes. Takže viedlo to k vývoj SDH, potom ďalšia etapa e, prenosu údajov a podobne. A toto všetko spôsobilo možnosť rozvojov bez e, prevodových systémov, o ktorých ste aj hovorili a tie sú dnes zablokované, pokiaľ ide o ich rozvoj. A tu, keď hovoríme, aké sú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, aj keď v zásade ten základ je rovnaký. Čiže keď chceme e, nájsť riešenie, hovorí sa tu o množstve peňazí, Eh, je treba urýchliť eh, a tá, tá posledná míla, ktorá predstavuje vždy ten najväčší problém, tá vlastne súvisí so zmenami technológiami. E, eh, hovorilo sa napríklad jeden čas o riešení fiber to desk, Um, a táto, tento návrh bol zablokovaný kvôli vysokým nákladom na realizáciu. Takže sme sa potom vrátili ku koncepcii podpory Ehm, medených káblov, čo všetky riešenia DSL, HDSL, ale ukazuje sa, že to nestačí. Čiže teraz moja otázka, či nastane zmena, či sa predpokladá diametrálny prechod od systémov um, pre, prenosných systémov, čiže výstavba takých jednorežimových systémov, ale do akým e, úrovni investícií sa predpokladá, či pôjdeme cestou rozširovania e, vyššieho prietoku údajov cez medené káble, lebo keď chceme 100 megabitov pretlačiť cez kabel, to je dosť, niekedy dosť ťažké mnohí to ponúkajú to riešenie, alebo hovoria, že to ponúkajú, ale nepodarí sa im to, pretože ten, e, e ten kabel ponúka o, o, určité ohraničenie alebo má svoje len limity. A keď to chceme rozšíriť, tak e, to si vyžaduje veľké investície. A preto sa pýtam aj na tú technológiu a na tie investície, že čo bude komisia preferovať v budúcnosti. A druhá otázka sa týka otázok, ktoré súvisia s e, tým tu mýtickým roamingom, ktorý akoby každý nenávidel už. A ako všetci vieme, základné veľké telekomunikačné firmy sú v rukách e, vlastne existujúcich vlád. To platí pre Deutsche Telekom, France Telekom. Oni až taký záujem nemajú na to, aby obmedzovali alebo likvidovali roaming, pretože strácajú svoj vplyv a príjmy. Ale ako vy ste to aj ocenili, aj keď v kontekste nemeckého energetického trhu, aj aká je možnosť zlikvidovať roaming, roaming e, určite sa to musí diať prostredníctvom rozhodnutí vlády predseda. Ďakujem pekne. Teraz našim dočníkom je pani Kalas. Kalasová, ďakujem pekne za vašu prezentáciu o stratégii a jasne určuje priority, aké by mal byť digitálny trh. Toto je budovanie, posilnenie inovácií, odstraňovanie bariér a nevytváranie nových. Takže keď som si vypočula vás, musím povedať, že súhlasím s pani de Castillo Verov, že tu, keď hovoríme o odcovstve, nehovoríme len o rizikách a hrozbách, ale treba zdôrazniť aj príležitosti, ktoré ponúka digitálny vnútorný trh pre náš priemysel. Takže keď sme výbor pre priemysel, tak e, naše hlavné otázky súvisia práve s tým, ako ovplyvňuje digitálny svet priemysel a ako to ovplyvňuje rast ekonomiky. Vy ste spomínali online platformy a ja viem, že stratégia zahrňa aj vyhodnotenie online platformiem a súhlasím s tým, že vlastne zatiaľ sme sa nedopracovali k spoločnému do, spoločnej dohode toho, čo predstavuje online platforma a ako ju zadefinovať, takže poznáme problémy, ale aj predtým ste spomínali, že mali by sme mať regulačný orgán, ktorý bude monitorovať a dohliadať nad online platformami. Tak som sa chcela spýtať, to je len určitá E, návrh, alebo už existuje to ako plán, že chcete tieto online platformy regulovať? Ak áno, mohli ste sa k tomu vyjadriť, ale pokiaľ ide autorské práva, e, tu sa buduje vnútorný trh aj pre kultúrny obsah. Toto spotrebitelia chcú. A tiež, e, keď sa niečo nedá kúpiť, tak vlastne to vedie len k pirátstvu. Čiže otázka je, že kedy budeme očakávať reformu autorského práva Ďalej telekomunikácie, je tu otázka, ako by fungovala konsolidácia, ak budeme mať vnútorný trh eh, pre telekomunikácie a budeme mať na trhu niekoľko firiem a ako zabezpečíme, aby s nimi bola hospodárska súťaž, ako budete vidieť alebo vnímať rozvoj takýchto trhov predseda. Ďakujem teraz eh, pani Ernst za GUE. Ďakujem pekne. Predovšetkým môžem vyjadriť, že súhlasím samozrejme, že sme množstvo času, už minulý to je pravda, aby ste povedali, že pre priemysel je tu zatiaľ situácia 4.0 v porovnaní s vývojom Európy voči ostatnému svetu. Takže musíme si položiť tú otázku, že teda a aký je vzťah medzi vnútorným trhom a základnými právami a to ešte by som sa vrátila k tomu vášmu príkladu, ktorý ste uviedli Ehm, dá sa robiť eh, veci sa dajú robiť eh, rýchlejším spôsobom alebo pomalším spôsobom, avšak dôležité je, aby sa uskutočnilo čo najmenej chýb pri rozvoji digitálneho trhu a digitálnej agendy v Európe. Potom ďalšia vec, eh, je treba zabezpečiť eh, rovnováhu medzi vnútorným trhom a občianskými právami, to znamená, že o tom treba diskutovať dlhšie, neutralita siete, zrušenie roamingu. Keď sa pozrieme, ako prebieha momentálne trialog, to je dosť také dobrodružné, čo všetko prináša e, e, rada v otázke neutrality siete a podobne a ja neviem, tie pozičné dokumenty e, rady, tam je množstvo vecí a mnoha z vecí, ktorých tu diskutujeme, tam nie sú. Tak ja som sa chcela spýtať, že ako môžete vy využiť svoj vplyv aj na svoje krajiny, aj na ostatné krajiny, aby sme dosiahli pokrok. Pokiaľ ide o Rómok, tu je jasné, chceme zrušiť roamingové poplatky a nielen tak len ako trochu, ale úplne. A No, to je pre nás veľmi dôležitá otázka. Ďalej otázka bezpečnosti internetu. Včera som tiež bola v pléne, sa vo veľkom diskutovalo, tam sa nám predkladali veľké plány o bezpečnosti internetu, ale vždy je to napokon otázka tých prostriedkov, ktoré sa musia na toto použiť. Sú, e, máme prostriedky, ktoré sú na to určené Takže toto je dosť veľký problém, na ku ktorom by som chcela počuť váš názor a potom ešte pokiaľ ide o geoblocking, už sa o tom veľa hovorí, že je, je, že by tu už také dačo nemalo existovať, tak potom sa chcem spýtať, že čo by potom malo miesto toho byť. E, k tomu som tiež nič nepočula a e, potom čas budeme potrebovať Avšak my musíme prijať takúto e, politiku, pretože sú tu aj rôzne, náš, e, rôzne združenia, ktoré sú na našej strane, ktoré podporujú a myslím si, že avšak nebude, nie je možné obetovať e, občianské práva E, v prospech technológie, čo sa momentálne deje a ochranu údajov. Aj o tom musíme veľmi intenzívne diskutovať v tejto súvislosti. Čiže žiadna z týchto otázok nie je o samote a ja myslím si, že nie je to, nie je to možno obmedziť iba čisto na priemyselnú diskusiu, lebo ne, s tým súvisia úzko tie základné práva. Predseda, ďakujem pekne. Chcel by som požiadať kolegov, aby nehovorili dlhšie ako dve minúty. Teraz kolega Pohrubich. Ďakujem pekne. Parlament s veľkou väčšinou z e, rozhodol, že teda roamingové príplatky by mali zmiznúť z európskeho spoločného trhu. A určite ja nebudem ale hlasovať za žiaden kompromis, ktorý e, chce roaming dos, je, aby sa dostal roaming už konečne do histórie v priebehu budúceho roku. No, no, nie je možné, aby medzi, medzi jednotlivými štátmi boli rôzne e, rozdiely a potom, keď človek cestuje do inej krajiny, tam to môže byť aj stokrát vyššia cena. Neviem, keď v Rakúsku niečo stojí 2,30 a idem do Nemecka, potom musím e, čakať, že koľko stojí 1 gigabajt, že stojí 240 eur, keď som v Nemecku zrazu. A vlastne Európska únia e, to na čo Európska únia dáva peniaze, tak v iných krajinách sa dáva 2400 eur a u nás 19 tisíc. Kde teda je tu ochrana spotrebiteľa? Kde sú naše vlády, že sa akceptuje, že doma gigabajt stojí 240, v Nemecku 240 a mimo Európskej únie 2400 a ešte viac tak to je jednoducho absolútne zlyhanie trhu. To predsa nemôžeme pripustiť, aby európsky občania e, takýmto e, spôsobom vlastne boli e, vlastne podvedení tým, že sa tu argumentuje tým, že jednoducho na to odstranenie roamingu nie je dostatok peňazí. A myslím si, že najvyšší čas, aby rada už e, konečne riešila, pretože je treba pripraviť e, nové obchodné bo- e, modely. A v tomto telekomunikačné firmy a jednoducho konzumenti to už tlp trpeť nechcú. My chceme plošné eh, sadzby, ktoré budú platiť plošne. Už je najvyšší čas, aby také sa prijali. Ďakujem pekne teraz pani Kapel, ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pán komisár. Eh, mnohí dnes eh, by si boli želali, aby stratégia komisie eh, viac eh, vychádzala z toho, čo ste, o čom ste vy dnes hovorili, že tak, ako vy ste povedali, že je tu teraz tá situácia priemyslu voči ostatným, sme 4-0 voči jednoducho, či už ide o oblasť medicíny, bankovníctva a podobne, je na tom teda ten veľa výskum zle. No a takisto ako aj vy ste hovorili o autovom priemysle a podobne. Čiže je to túto otázku údajov a e, e, digitálnych digitálneho trhu. Toto je veľmi dôležité a preto je veľmi dôležité, aby táto digitálna stratégia bola ničím, na čom sa budete sústrediť. A samozrejme dôležitý je ten časový komponent, ten je mimoriadne dôležitý. Američania nám už ukázali, ako e, sa, vyví, ako sa, ako sa postupuje a vlastne oni sú veľkým exportérom IT e, služieb, digitálnych služieb, ale jasné, že my na to potrebujeme peniaze, dnes to už bolo povedané, a je, že v rámci teda rokovaní je treba nejakým spôsobom rezervovať e, príslušné prostriedky. To je veľmi dôležitá informácia, lebo na to, to budeme potrebovať peniaze, e, na to budovanie teda digitálneho prostredia. a Pokiaľ ide o bezpečnosť, o tom sa tu už hovorilo. Mám tu ešte dve otázky. Možno by ste mohli spomenúť konkrétnejšie, e, odkiaľ teda budú prostriedky. A pre tento digitálnu oblasť. A druhá otázka bezpečnosti. Už ste hovorili aj vo výbore ITRE, že si viete predstaviť, e, že by sa to dalo robiť aj cez PPP projekty. Uh, je to ešte stále aktuálna táto otázka, alebo sa nejako na tomto pracuje v týchto otázkach, sú každý deň počujeme denne správy, že kde všade sú útoky hackerov a podobne. Včera napríklad bol útok, tiež Lufthansa bola ochromená a podobne, čiže čo idete, e, zamýšľate v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bola celkom prekvapená, keď som si vypočula vaše vystúpenie, lebo ja môžem všetkými vašimi vodmi absolútne súhlasím Eh, ja osobne som tiež informatičkou, takže veľmi viem, ak eh, je rýchlosť dôležitá v tejto téme a teší ma, že ste sa pokúsili aj tu za, urýchliť aj zákonodarcov tejto otázke a tešila by som sa, keby niektoré body, ktoré sú, boli predložené v rámci digitálnej agendy, mohli byť už trošku pred eh, predstúpené alebo by mohli byť urýchlené, aby sa dostali skôr na poriadok, že toto treba riešiť. A je treba tu zákonodárstvo pripraviť tak, aby bolo flexibilné s tým, že keď príde nová technológia, aby nebolo treba ísť od začiatku cez celý legislatívny proces, ale aby sme len upravili to, čo existuje nejakým, nejakým jednoduchým flexibilným systémom. Ja som takisto hlboko presvedčená, že nie len musíme urychliť zákonodárstvo, ale potrebujeme aj infraštruktúru, eh, aj v Nemecku, že jasné, že kde, furt sa hovorí teda o Nemecku, že ako sme vyvinutí a podobne, ale aj u nás tiež je kopu rôznych medzier či dier, takže treba tiež eh, tam veci doháňať. No a teraz sa vraciam k otázke, teda aké stimuly bude komisia poskytovať, aby sa urýchlila tá výstavba infraštruktúry, že aké koncepcie ste vy predpokladali na toto, to by ma zaujímalo. Ďakujem teraz kolega Martin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja Rozumiem tomu tak, že hovoríte o rozličnej rýchlosti, riešite počítačovú bezpečnosť, ale takisto treba zaručiť aj práva občanov. A ja vidím, že vnímate, zdieľate obavy niektorých expertov, zdieľate aj to, že nás čakajú problémy neskôr, ak nedôjde k primeraným investíciám Mnoho občanov má prístup do digitálneho sveta, ale je tu ešte aj istá digitálna hranica, ktorá Európu rozdeluje. E, súkromní operátori investujú len vtedy, ak budú mať zaručený zisk, ale e, čo keby sme hľadali spôsoby, ako ich primeť k tomu, aby investovali v oblastiach, kde nie je veľa populácie. Otázka ale stojí tak, že aké zdroje môžete vy na to využiť, aby ste stimulovali podobné investície. Hovorili ste o jednotnom digitálnom trhu v Európe, ale otázka je taká, že ako sa, národnými, ako sa od národných trhov presunieme k jednotnému trhu. Ďakujem. Ďakujem Áno, dve oblasti. Infraštruktúra. Vítame pozornosť, ktorá je venovaná v mojom, v mojom regióne v Cornwalle. Máme veľmi dobrý, rýchly internet, európske prostriedky boli veľmi múdro využité, aby bola takáto infraštruktúra vybudovaná. Ako som povedala, ako bolo povedané, nebezpečenstvo nebezpečenstvo toho, že digitálny svet je voľne dispozícii istému percentu populácie, ale, veľk, ale veľká časť populácie by bola z takéhoto sveta vylúčená, čo je pravdou najmä pre vidiecké populácie. budovanie doratočnej infraštruktúry pre broadband a spektrum by mohli zabezpečiť aj raz nových zamestnaneckých miest. Druhou oblasťou, na ktorú som sa chcela zamerať a možno, že to súvisí viac so zručnosťami a miestami pracovnými, e, výskum a vývoj. Áno, e, treba využiť aj túto oblasť, e, aby sme, aby sme riešili, analyzovali možnosti ako by lepšie infraštruktúra mohla byť využitá na to, aby došlo k vytváraniu ďalších pracovných miest, ale pre pracovné miesta treba aj primerané zručnosti. Preto sa treba ubezpečiť, aby naši občania, mladí ľudia mohli vykonávať takéto úlohy. No a to e, samotné, to samotné podporí trh, ktorý skúmame je dôležité, aby sme budovali na úspechu, ktorý už sme dosiahli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Royal? Ako vždy, pán komisár, bola to veľmi presná analýza problémov a príležitostí. A zaznelo tu mnoho otázok. Ja si myslím, že že je tu niekoľko problémov, ktorým sa nevyhneme pri rýchlosti s veľkým množstvím údajov, s väčšou flexibilitou. Je možné s e, právnymi predpismi, ktoré tu máme, ochrana údajov, neutralita, pomôže nám to ísť ďalej? Nepotrebujeme širší priestor? Ako, sa to, ako to chceme dosiahnuť? Potrebujeme viac flexibility, rýchlosti, väčšie množstva údajov sa spracúvajú, tak predsa tie koncepcie, čo máme doteraz, nemôžeme používať. A jednoducho, teraz to troška preženiem, aby som zvoraznil, čo chcem povedať, napríklad neutralita siete, ochrana údajov a tak ďalej, sú to pojmy a postoje, ktoré nám pomôžu nájsť odpovede na tieto otázky. Nepotrebujeme aj tu niečo zmeniť, ísť ďalej a druhý veľký blok je to všetko, čo to si vyžaduje na investíciách. A ja si kladiem tú otázku, odkiaľ na to zoberieme všetko z toho zázračného Junkerovho e, e, hrnca, ale ten nie je taký veľký. Ani neviem, či bude taký veľký. Takže chcem len pochopiť, aby sme ľuďom neslúbovali niečo, čo nedokážeme splniť. Bude to fungovať len vtedy, keď sa obratíme na tých, čo majú peniaze, súkromné peniaze v Európe a povieme, že tu sa oplatí investovať a musíme mať také podmienky, aby na tom zarobili. Ak budú také podmienky, že sa na tom nič nezarobí, nikto to nebude robiť, takže kto chce mať viacej peňazí, musí vytvoriť podmienky pre ľudí so súkromným kapitálom, aby boli ochotní investovať. A ako to spravíme? Máme tu odvahu? Ďakujem. Pani Salini. Pán predseda sa ospravedlňuje pán Salini. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. E, musím vám poďakovať za váš entuziasmus. E, musím povedať pravdu. entuziasmus je veľmi dôležitý na to, aby sme sa vôbec odpichli, aby sme začali robiť veci. Musíme byť teda primerane presvedčení, my ako štúcia, vy ako komisia. Ja teda dúfam, že váš entuziasmus sa prejde aj na vašich kolegov komisárov. Ja nie som expertom na digitálnu agendu, zaoberám sa viac takým tradičným priemyslom, ale som presvedčený, že treba prejsť istou osmózou. Ja pochádzam um, z krajiny, ktorá je nielen priemyselnou, ale aj poľnohospodárskou. Nové, nové techniky zavlažovania využívajú satelity, sondy, prostredníctvom ktorých poľnohospodári využívajú využívajú smartfón na to, aby zistili, či pôda má dostatok vody. Ja Kto je ale nepriateľom týchto investícií? Nadmerná úprava legislatívna. Predtým najprv potrebujeme takú umienenú legislatívu. Štát potrebuje trošku odstúpiť a musíme sa rozhodnúť, či my, veľké krajiny EÚ, či chceme, či chceme toto riskovať. Ja si myslím, ja si myslím, že štílejšie telo sa pohybuje lepšie než telo, ktoré má nadváhu. Čiže toto je pre nás dôležitá vec. Už to uzatváram, pán predseda. Najdôležitejšou, najdôležitejším bodom je to, že treba zlepšiť vzťah medzi investorom a politikou. Investor nejde tam, kde sú záruky. Investor akceptuje riziko, ale neakceptuje byrokraciu a bloky, ktoré mu spôsobuje legislatíva. Už, už tu bolo o tom veľa povedaných, nebudem to opakovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Salini. Prepačte, ja som to bol taký budiček pre mňa. Budem už opatrný, pán Boní, nech sa páči. Ďakujem. Ďaku- gratulujeme pánovi komisárovi k jeho vášni, entuziasmu, to je nesmierne dôležité. Na úspech potrebujeme dobré vodcovstvo, po druhé flexibilnú legislatívu, plne súhlasím s tým, že legislatíva by mala byť flexibilná, potrebujeme ďalej aj nelegislatívne riešenia. Keď hovoríme o implementácii digitálneho jednotného trhu, po tretie e, sú potrebné investície do infraštruktúry. To je kľúčová otázka vyzavi budúcnosti a treba zároveň podporiť rozvoj priemysel 4.0 dokument, mám pocit, že v dokumente komisii chýba e, rozpracovaný popis e, priemyslu 4.0. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán Arimo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za váš e, vášnivý prejav na adresu digitálneho vnútorného trhu. A myslím, že tak ako to potvrdili aj mnohí kolegovia, vlastne sa môžeme podpísať pod všetko, čo ste povedali. A budem sa len tešiť, ak sa nám v najbližších štyroch rokoch podarí vidieť to, čo ste tu oznámili. A ak vy to takto všetko zrealizujete, čo ste tu teraz povedali, tak si určite zaslúžite digitálnu Nobelovú cenu, pretože je to veľmi náročná výzva a je dôležité, keď máte plán, aby mal plán aj priority, tie veci, ktoré sa dajú urobiť rýchlo. Vy ste hovorili o čase, o tom, že ho máme málo a preto potrebujeme priority. Čo sú vaše osobné vlastné priority, ktoré chcete vy naozaj dosiahnuť v nasledajúcich štyroch rokoch? To, čo ste tu uviedli ako plán, je totiž niečo, čo pokrýva dlhšie obdobie a digitálny svet chce, aby sa veci robili rýchlo, rýchlejšie, ale poznáme aj danosti slovenskej politiky. Takže mňa zaujíma, aké sú vaše osobné ciele na najbližšie 4 roky, ktoré chcete vidieť aj uskutočnené. Kolegovia poukázali na to, že skôr ako budeme hovoriť o digitálnej revolúcii, musíme investovať do infraštruktúry. Vy ste teraz súčasťou komisie, vy ste plánovali aj finančné prostriedky, ste pri zdroji. Môžete nám povedať, či je to naozaj tak, že veľká časť týchto prostriedkov sa bude investovať do širokého pásma? Je to naozaj tak? Môžeme to brať ako skutočnosť? Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár, nech sa páči, po vzrušujúcej diskusii vám teraz udelujem slovo opätovne. Tam, tam. Dámy a páni, otázka je, koľko času potrebujeme, koľko odborníkov potrebujeme, expertízy, vedeckých odpovedí a ako napriek tomu všetkému byť rýchlejší. Základné nariadenie ochrane údajov pripravila pani Redingova pred 2,5 rokmi a komisia to uzavrela rada to dva roky blokovala. Blokáda je zbytočná strata času a za ten čas nezmudrieme. Čiže rýchly mandát, rýchle spoločné porad, e, rady medzi spravodajcami, parlamentom, radou, sa, ca, čas je to dôležité. Ak, niektoré, ak niektorým zákonom máme do roka trikrát zasadnutie rady, v novembri som v rade e, sa zúčastnil rokovania a potom až ďalej ďalšie rokovanie je v apríli, medzi tým sa vymení 6 vlád, 6 ministrov a z 22 nepríde 18 ministrov, prídu len štátni tajomníci, riaditeľia a tí, si prečítajú, tí nám prečítajú len to, čo im pripravia úradníci, čo sedia vzadu a sledujú len, či niekto povie nejaké slovičko iné alebo si niečo iné myslí. Proste tieto rituály sú blbosť. Áno, dôslednosť je potrebná, ale dôslednosť a rýchlosť nemusia byť protikladmi. Zoberme si napríklad smernicu o audiovizuálnych e, mediálnych službách. Je to z roku 2007-2008, ale tam došlo k veľkému procesu, robil sa refit skúmalo, skúmalo sa, čo sa osvedčilo, čo bolo zlé, čo treba modernizovať, čo sa tam musí znovu zapracovať a potom možno niekde v druhom štvrť roku budúceho roku prídete s návrhom právneho predpisu, tak nemôžeme byť hotoví až v roku 2019, pretože za tieto tri roky sa digitálny svet, televízia, rozhlas, Netflix, Amazon, streamingové služby, video na žiadosť ďalej revolučne rozvíjať. To znamená, autoritu získame len vtedy, keď budeme aktuálni. Preto by som chcel navrhnúť, aby sme pri tejto smernici pre audiovizuálne služby šli do klauzúry. Spravodajcia, predsedovia, ministri, jeden týždeň a jeden deň. A nikto neodíde z miestnosti skôr, než neuvidíme dym komína ako pri voľbe pápeža. To, čo je možné pri pápežovi, musí byť možné aj pri e, demokracii. Ja nie som proti dôslednosti, ale som za to, aby sme mali väčšiu autoritu a rýchlosť. Takýto model by som chcel raz <laughs> naozaj vyskúšať a možno takto by sa nám podarilo pre digitálny sektor všetkých presvedčiť, a ukázať, že v tomto odvetvi rýchlejšie spracovanie bez prerušení so všetkými aktérmi a nie cez veľvyslancov v veci poslúžime a našu autoritu v digitálnom svete, v priemyselných kruhoch z Európe zvýšime, ako aj Európy zvýšime. Neutralita siete a roaming, na to ste sa tiež pýtali. Ja som veľmi vďačný. Máte veľmi múdrych spravodajcov, ktorí v posledných týždňoch boli veľmi intenzívne zapojení do práce. Budeme mať aj pracovné raňajky v rade o dva týždne a ja dúfam, že ešte počas lotišského predsedníctva dospojeme k rozhodnutiu. Luxembursko je pripravené ďalej pokračovať, ale mali by sme ten čas, ktorý v júni máme ešte využiť. Pri neutralite siete si myslím, že treba zmeniť dôkazné bremeno. Zdravotné služby musí byť, e, zdravotníctvo musí dokázať tvrdenie, že digitálna činnosť, e-zdravotníctvo je možné len v reálnom čase a potom by to malo mať aj prednosť pred otvoreným prístupom každého do digitálnej infraštruktúry. Musíme doprave dokázať, kde a či usmerňovacie služby pre dopravu, bezpečnostné služby pre dopravu alebo jazda nad, s diaľkovým ovládaním si vyžaduje takéto milisekundy a potom by to malo mať prednosť v d- e, záujme e, bezpečnej dopravy európskych občanov. Ak nepredložíme takýto dôkaz, áno, čiže musíme dať určitú prednosť dôkaznému bremenu špecializovaným službám, ale to musí dokázať povedzme aj to odvetvie, ale potom musíme byť pripravení aj akceptovať predložené argumenty a prispôsobiť neutralitu siete týmto požiadavkám. Potom otázka kybernetickej bezpečnosti, cyber security. Popri legislatíve si myslím je dôležitá aj platforma NIS, ktoré sa môžu všetci zúčastniť a kde môže vzniknúť verejno-súkromné partnerstvo. A vidím na obi dvoch generálnych riaditeľstvách, teda ICT, aj vnútorné ICT svet, IKT svetlo, to je komunika- pardon, vnútorný IKT svet, to je komunikácia v EÚ, ako aj v externom svete pri eh, Digit a Connect by sa mali vytvoriť pracovné skupiny, ktoré nám umožnia rýchlejšie a lepšie ako doteraz e, brániť sa hackerským údajom, lepšie ich analyzovať a e, odvodiť z toho závery. Televízia Sankmont alebo dokázateľné zásahy tajných služieb mimo Európy do našich údajov, v ich systémov a spracovania údajov, naša komunikácia ako aj možné zásahy, útoky na našu digitálnu infraštruktúru zo strany tajných služieb usadených v EÚ. To by sme mali e, lepšie sledovať, reagovať na to, aby sme vy, e, dosiahli väčšiu citlivosť na tieto otázky na našich pracoviskách. Potom sa hovorilo, že o priemyselnej politike, ktorá nedáva dosť priestoru GSM a komunikáciám. Ale možno, ale porovnajme si vytvorenie vnútorného trhu pre vozidla, pre mobilitu, to je jedna vec, ale výskum na aute budúcnosti je niečo iné. Digitálny vnútorný trh je základom pre digitálnu priemyselnú politiku. To nie je výsledok. To znamená, že vytvorenie digitálneho vnútorného trhu, infraštruktúru, normy, predpisy, údajová bezpečnosť, to je len základ pre priemyselnú politiku, ktorá bude spolu s reálnou ekonomikou fungovať, ktorá bude viesť k dosieťovaniu digitálnych služieb a reálneho, reálnej ekonomiky. Takže digitálna únia je vlastne tá vízia a digitálny trh je tou, tým nevyhnutným predpokladom, ale nie jediným predpokladom. Okrem toho máme 5G. Pri 5G, pri bezkáblovej komunikácii budúcnosti musíme ešte veľa toho dobehnúť v európskom rozpočte ste nám dali 750 miliónov eur ktoré máme teraz e, investované v konzorciu s priemyslom a priemysel sa zaviazal, že poskytne 5 násobok na investície. A môžem vám povedať, že takto sa blížime k tým ostatným, Južná Korea, Japonsko, ale cieľom musí byť, aby Európa bola súčasne naraz pripravená na zavedenie 5G v tom istom čase ako Japonsko, Južná Korea, Korea okolo roku 2020-2021. Vtedy to bude asi realita. Potom ešte ďalšia napínavá otázka bola otázka investícií do digitálnej infraštruktúry. Dámy a páni, tie potrebujeme v prvom rade mať e, určenie príslušnosti, kompetencií, kto zodpovedá za čo a čo je cieľ. V mnohých prípadoch naša verejná štruktúra má jasne definované kompetencie, čo pri cestách vieme, čo sú národné cesty, čo sú diálnice, čo sú regionálne cesty, čo sú obecné cesty, alebo pri nemocniciach, zdravotníctve, pri školstve, to všetko jasne vieme. Vieme presne, kto čo robí. Vieme, čo robí obec, čo robí región, čo robí členský štát. Oproti tomu máme postavenú digitálnu infraštruktúru, investície do širokého pásma a tam vládne kompetenčný chaos. V rámci Junckerovho plánu sa musíme rozhodnúť, čo je zodpovednosťou členských štátov, čo budú platiť z vnútroštátnych rozpočtov, z národných rozpočtov, čo je právo regiónov, čo je tam akceptovateľné, čo je povinnosťou alebo kompetenciou obci a čo je kompetenciou EÚ. Máme štruktúralne programy, ktoré môžeme poskytnúť. Tieto e, e, sa nepoužívajú vo veľkej miere pre digitálne spolufinancovanie. Je to oveľa dôležitejšie podľa mňa ako e, more, ako pozemné cesty. Ja si myslím, že digitálna štruktúra je to, čo by sme mali sa snažiť financovať zo štruktúrálnych prostriedkov. A v najbližších rokoch v najbližších mesiacoch budeme mať rozhodnutia o FC, čo môžeme spolufinancovať, kde môžeme rizika minimalizovať, ako môžeme takto stimulovať súkromné financie aj z jednotlivých štátov, lebo v najbližších rokoch potrebujeme celoeurópsku infraštruktúru, ktorá pokrie celú plochu Európy a nielen jej metropoly, ale pokrie aj riedko osídlené oblasti pretože škola bez e, digitálnych prostriedkov alebo zdrav- elektronické zdravotníctvo bez nich alebo uh, jazdeň, doprava riadená na dielku nebude ma- mať žiadnu reálnu šancu z hľadiska kvality a rýchlosti. Aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme tam mať celú Európu, aj Ukrajinu, Švajčiarsko, Západný Balkán, Všetko, všade má byť rovnaká infraštruktúra. A potom je tu ďalšia otázka, to je otázka kritérií pre podporu. Ja myslím, že musíme zostať technicky neutrálni, ale musíme stanoviť určité požiadavky na kvalitu. Či to bude wireless, alebo optické vlákno, alebo čo bude technológia, to musíme prenechať na investorov a na členské štáty, ale štandard kvality by sme mali určiť my ja si nemyslím, že teraz Európa Európe dáme peniaze na to, aby sme sa z 3 megabajtov dostali na 15 megabajtov. Musíme stanoviť minimálne normy, ale na to investovať alebo orientovať európske programy. Pani Kalas hovorila o platformách. V jednom prípade tu máme ten prípad Google. V najbližších týždňoch budeme poznať výsledky a poučíme sa uvidíme potom, aké usmernenia a aké zadania potrebujeme, aby sme zabránili diskriminácii, aby sme dosiahli zodpovednosť za obsah a potom budeme analyzovať ten trh za rok a potom môžeme prísť s návrhom, že či, či a do akej miery súčasne s úpravami e, pre európsky telekom, pre európskych vysielateľov televízií, či to zavedieme aj pre OTT z vonkajšieho sveta, to sú teda pravidla pre reklamu, ochranu mládeže, diskrimináciu, zdaňovanie a podobne. Uvidíme, či toto budeme musieť robiť. Myslím si, že konsolidácia odvetvia telekomunikácií priniesie lepšiu hospodárskú súťaž, nie horšiu ale myslím si, že zatiaľ máme vyše 200 telekom spoločnosti, v najmenšom členskom štáte 4, ktoré fungujú len v tomto štáte a nie v susedných štátoch, nemáme dosť európskych hráčov. To je problém. Myslím si, že by sme mali ďalej umožňovať koncentráciu. Máme, bude mať radšej 10 európskych hráčov, E, ktorí sú kompetentní, ako 300 hráčov, ktorí sú len na obmedzenom trhu. Potom je tu otázka základných práv a etických otázok. Súhlasím. V, v, som s úzkom kontakte s kolegami z odborov, kedy riešime rôzne otázky, napríklad práca z domu, e, oblasti ďalšieho vzdelávania, nové zručnosti a zmeny pracovných postupov aj v priemysli. A digitálna revolúcia má pomôcť ľuďom, pracovníkom, má priniesť výhody pre nich. Mali by sme odstrániť nedostatky, mali by sme im zabrániť. A potom je tu téma digitálnej citlivosti, sensibility, pri ochrane práce sme veľmi kompetentní. Máme mnoho e, správ o nehodách pri pásoch a podobne. Musíme vytvoriť aj takúto citlivosť pri digitálnom nebezpečenstve a musíme tu prísť s takými e, výskumnými projektami, ktoré sú financovateľné z e, rozpočtu EÚ posledná téma dnes, e, geoblokovanie a prenositeľnosť a územnosť, teritorialita. My tu musíme vychádzať z toho, že sa zásady musia dať aj doplňať, upravovať. Mám tu na mysli tri veci E, verejnoprávne televízie, ktoré sú financované z rozpočtu alebo z poplatkov a e, ktoré pracujú v danom členskom štáte. Tieto sú menej uplatniteľné, sme sa zdali teritoriality dnes. Potom napríklad zoberme si šport, športové podujatia, športové zväzy basketbal, volejbal, ale aj fotbal. Chodia za mnou a hovoria mi, váš podnikateľský model vychádza z predaja na národnej úrovni. Keby sme mohli fungovať na celoeurópskej úrovni a takto to predávať, tak eh, ja neviem, eh, by boli zápasy e, nemeckých športových klubov len mierne priateľné, ale medzištátne viac a, e, atraktívne. To znamená, že ak chceme vytvoriť atraktívnosť, musíme sa zamerať na rozmanitosť materského športu aj mimo hraníc futbalu. A tu bude teritoriálna zásada potom dôležitá. A to dokážu športové zväzy. Myslím si, že toto platí aj pre výbor pre kultúru, ako aj pre výbor pre priemysel. Budeme musieť pracovať v tejto oblasti, lebo si myslím, že šport si vyžaduje výnimku. A potom je tu otázka európskeho filmu. Do toho sme investovali veľa finančných prostriedkov. Parlament do toho tiež investoval mnoho energie. Je e, jednoducho voči Hollywoodu neschopní konkurencie. Veľké americké firmy filmy budú dominovať Google a Netflixy sa budú smiať do popuku, keby mali, keď e, sa, keď sa pozerajú na európsky film a hľadisko teritoriality. Napríklad rakúsky film je financovaný Rakúska, potom dostane peniaze z Nemecka alebo v Nemčine, potom E, tu máme ešte ten problém toho, že nemáme v Európe jeden jazyk, 24 jazykov, máme 28 alebo viac rôznych dejín a nie je ani v e, záujme kar- e, nie, nemáme ani rovnaký humor. To, čo je humorné v Nemecku, nezaujíma Portugalcov a to, čo je zaujímavé pre eh, Estoncov z hľadiska ich histórie, nie je až také zaujímavé pre Írov. A ak našu kultúrnu históriu a naše kultúrne bohatstvo chceme ochrániť, tak nedokážeme zmeniť tento film na jeden e, filmovú tvorbu na jeden európsky trh. Preto tu treba byť opatrný. Tio blocking je žiaduce, ale musíme zachovať prenositeľnosť keď kúpim Sky v Rakúsku, tak musím vidieť aj Rapid Viedeň e, proti Red Bull Salzburg aj v Bruseli, ale nesmieme vyliať dieťa s vodou z vaničky a musíme hovoriť čo s Bienale a športovými zväzmi o zmysluplných riešeniach. Ďakujem. Uh, well, very... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Zaujímavá diskusia sa tu odohrala. Vždy sme pripravení sa s vami stretnúť. Tieto diskusie sú potrebné v digitálnej ekonomike, v digitálnom jednotnom trhu. Za posledných 6 rokov bola naša spolupráca veľmi dobrá, nielen minulý rok, ale aj predtým. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Nothing Vážení kolegovia, dámy a páni, ideme ďalej stretnutie koordinátorov a ak môžem poprosiť všetkých, ktorí nie sú